Colleghi, grazie per la presenza in una situazione... Kolegyne, kolegovia, ďakujem, že ste prišli. Počasie je trošku problematické. Začíname verejným vypočutím. Som rád, že vás môžem privítať. Je to zaujímavá téma. Ide o migračné prúdy, ktoré sú spôsobené nestabilitou a aká je tu úloha európskej politiky. Vypočutie organizuje náš výbor spolu s výborom pre rozvoj. E, ide samozrejme o prípravu e, správy z vlastnej iniciatívy. Migrácia je globálnym fenoménom, nie je to nič nové. Dotýka sa milióna, miliónov osôb a preto sa tomto problému musíme venovať vo všetkých smeroch hospodársky, sociálne, politicky. Je to poprvýkrát, čo máme verejné vypočutie, e, e, ktoré organizuje AFET a je to v súvislosti so správou z vlastnej iniciatívy a vypočutie e, vykonáme za prispenia odborníkov toto vypočutie chce ukázať, čo môže zahraničná politika v tejto oblasti vykonať. Preto je potrebné, aby Európska únia poskytla plnú podporu e, krajinám, ktoré sú zdrojom migrácie, vrátanie finančných e, nástrojov, ktoré má k dispozícii zahraničná služba. Opatrenia európskej zahraničnej politiky e, musia vytvoriť politickú stabilitu v týchto zdrojových krajinách a postarať sa o to, aby tam došlo k vláde práva, aby tam bol právny štát. Až toto umožní, aby sa mohlo postupovať efektívne a dlhodobo. To znamená, že e, migrácia potom bude možnosťou a nie nevyhnutnosťou táto štruktúrálna politika, ktorá je strategická a dlhodobná, môže prispieť e, k riešeniu problémov s migračnými e, prúdmi. E, na záver chcem povedať, že hodnotenie úlohy európskej zahraničnej politiky pri migrácii je veľmi dôležité, pretože finančné nástroje, ktoré treba vyrokovať do roku 2014, ale aj krátkodobo brané. E, to súvisí s prepracovaním e, stratégie e, s ohľadom na susedské krajiny. Je tu pri, s nami Robertus Rosenburg, ktorý je riaditeľom DGD, potom Bernard Brunet, potom Paula Pače, Enrique Mora Benavente, riaditeľ politickej plánovacej jednotky Španielského ministerstva zahraničných vecí. A ďalej profesor Filipe de Brücker z Slobodnej univerzity Brusel. To nevieme, či sa ešte dostaví. Prvo ako odborníkom udelím slovom chcem e, poprosiť pani Kretu, ktorá je podpredsedničkou výboru pre rozvoj, aby e, nám poskytla úvod do tejto problematiky a potom budeme počúvať našich odborníkov. E, som rada, že sme túto, toto vypočutie mohli zorganizovať e, v spolupráci s AFETom. Migrácia a rozvoj súvisia. Migrácia narastla veľmi významne za posledné roky a štáty EÚ nereagovali spoločne a zodpovedajúco tejto situácii za posledné roky. Migrácia a rozvoj sú prepojené fenomény a musia spolupracovať. Rozvojové aktivity môžu pomôcť pri riešení základných príčin migrácie potrebný je pozitívny rozvoj, ide aj o technologický rozvoj. Európska únia musí zohrať hlavnú úlohu na to, aby sa migrácia stala nástrojom rozvoja. Preto je potrebná e, dostatočná a pomoc, ale to nie je jediné. Je potrebný globálny prístup k e, migrácii. Jedna z hlavných priorít je, aby sme e, sposilnili prepojenie medzi migráciou a rozvojom. Musíme podporovať mobilitu ľudských bytostí. To je ľudské právo zdôrazňujeme, že každá politika musí podporovať mobilitu, mobilitu, ktorá e, pôsobí, ktorá pramení z slobodného rozhodnutia. A musíme mm, docieli to, aby sa migrácia znížila, aby sa posilnil rozvoj. Ja som bola požiadaná, aby som prehovoril stručne, takže možno sa zapojím ešte do diskusie. Ďakujem. A teraz pán Rosenburg, máte slovo. 10 minút, viac menej. Ďakujem. Všetkým vám prajem dobré ráno. Dovolte, aby som najprv vyjadril blahoželanie pánovi Proverovi a pani Kretu za to, že zasadili migráciu do tohto rámca. Je to veľmi dobre načasované a musíme sa pohnúť za hranice migračnej politiky a musíme e, preskúmať naše e, nástroje našej zahraničnej politiky a pri ovplyvňovaní migračných tokov. Ja budem e, hovoriť všeobecnejšie, budem hovoriť o troch otázok, teda aké sú faktory, ktoré pôsobia migráciu, potom budem hovoriť o e, európskych politikách, ktoré sú relevantné v tomto kontexte a potom budem hovoriť niečo o nástrojoch ktoré sú primerané e, k tomuto prístupu. Pokiaľ ide o, ako naznačuje názov tohto vypočutia, e, nestabilita je hlavným, e, hlavnou hybnou silou migrácií. Je veľmi dôležité, aby sme dobre pochopili túto nestabilitu v širšom kontexte. Tu je len o politickú nestabilitu, ide aj o hospodárskú nestabilitu. Hospodárska nestabilita je rovnako dôležitá, keď sa pozriete na počty ľudí, tak zdá sa, že to je ešte dôležitejší e, hýbajúci faktor. Ehm, e, vidíme ľudí v utečenských táboroch, ale vidíme aj ľudí, ktorí prechádzajú zo západnej Afriky e, do Európy e, na lodiach, aby hľadali zamestnanie. Teda e, nielen politické, ale aj hospodárske dôvody sú hymnou silou. Takže ten môj prvý signál spravodajcom by bol naozaj pozrieť sa na celé spektrum všetkých e, hybných faktorov e, nestability. Aké sú tieto faktory? Samozrejme, keď sa pozrite do literatúry, tak je tam mm, množstvo štúdí, a mohli by sme ich eh, sústrediť do niekých klastrov. Ten prvý je samozrejme chudoba, nízke HDP, nízke príjmy, vysoké miery nezamestnanosti, e, veľký tlak na e, mestské a vidiecké prostredie. Ďalší faktor sú vojnové konflikty, etnické čistky. Potom tretím je zneužívanie ľudských práv, e, prenasledovanie, zlý právny štát. A potom sa môžeme pozrieť ešte na Ehm, e, človekom spôsobené e, alebo prírodné katastrofy. A tým vlastne máme všetky tie hlavné faktory pred očami. A ak chcete, aby zahraničná politika riešila tieto základné príčiny, tak musíme riešiť všetky tieto zdroje nestability a to e, obsiahlým a koherentným spôsobom. Je dôležité, že európska politika to musí riešiť v regionálnom kontexte Musíme pomáhať e, v regiónoch v Afrike, v Ázii, aby sme riešili migračné toky a aby sme riešili aj e, mobilitu ľudí, pretože veľká väčšina ľudí, ktorá e, odchádza z domu pre politické alebo hospodárske dôvody. Oni neodchádzajú do Európskej oni zostávajú vo svojom regióne, tam hľadajú útočisko a pohybujú sa smerom k regionálnym centram ekonomického rastu. Tak pozrime sa teraz na našu migračnú politiku od Lisabonu, to je spoločná politika. Je to nová, mladá politika, máme ešte pred sebou mnoho víziev, ale je to pevne založené na to, čo sa schválilo v roku 2005 ako globálny prístup k migrácii založený na troch pilieroch. Prvý, znižiť nelegálnu mm, mm, migráciu a obchod s ľuďmi, potom zjednodušiť a podporiť legálnu migráciu a tretí pilier to je e, zlepšiť prístup e, k, e, k mobilite a dosiahnuť to, aby migrácia zlepšila situáciu v Európe. Toto je východ, východiskový bod. Samozrejme, musíme sa pohnúť za migračnú politiku. Musíme sa pozrieť aj na naše obchodné politiky, e, aké rozvojové impulzy máme v obchodnej politike. Musíme zabezpečiť e, pracovné miesta v rozvojových krajinách. Je potrebné zlepšiť prístup na trh, e, pokiaľ ide o prístup teda produktov z rozvojových krajinách na trh EÚ. Je potrebné zapojiť rozvojové krajiny do globálneho obchodného systému. Je treba podporiť e, invest, cudzie investície a zlepšiť e, obchod e, v kontexte juh-juh. To je všetko veľmi dôležité, keď hovoríme o faktoroch migrácie. Tiež sa musíme sústrediť na predchádzanie konfliktom, aby sme odstránili situácie, ktoré vedú e, k produkcii utečencov. Musíme zlepšiť inštitučnú kapacitu, e, e, posilniť správu, zlepšiť volebné systémy, funkciu médií, občianskú spoločnosť, ľudské práva, práva menšín, potláčať korupciu. To všetko sú politiky, ktoré sú relevantné, keď hovoríme o faktoroch migrácie. Zlepšiť potravinovú bezpečnosť, prístup k potravinám a vode tieto politiky vlastne obmedzia e, migráciu, ktorej pôvodom je vlastne nutnosť prežiť. Musíme poskytnúť dostatok pracovných miest a tým znížime počet ľudí, ktorí e, sa presúvajú z vidieckých oblastí do mestských oblastí. A viete, že e, medzinárodná migrácia nezačína vo vidieckých oblastiach, ale v mestách ďalej klimatické zmeny. Ten zoznam je veľmi, veľmi dlhý a nesmieme tiež zabudnúť, hoci je to kontroverzné, ide o politiky, ktoré posilňujú sexuálne a reproduktívne práva. To je tiež dôležité, keď riešime faktory migrácie. To všetko treba zlepšiť. Keď sa pozeráme na túto obsiahlu agendu, tak je dosť ťažko pochopiť, prečo niektoré politické strany, ktorým ide o mm, zlepšenie situácie migrácie, zároveň sú veľmi kritickí e, pri zapojení rozvojových elementov. Teda keď e, chceme obmedziť migráciu, musíme investovať do rozvoju. Ak e, chcete znižiť nestabilitu, tak musíte bojovať s tou nestabilitou a to má svoju cenu. Je treba viac investovať a nie menej do rozvoja a do spolupráce. A tým sa dostávam ku záverečnej téme nástroje. Je tu niekoľko nástrojov, eh, ktoré sú veľmi široké. Keď financujeme tieto typy politík, ktoré som spomenul, tak eh, čerpáme z rôznych eh, zdrojov. Geografické, IBF, DCI, potom investície do ľudí, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, potom globálne nástroje, nástroj pre stabilitu, pre demokratizáciu a ľudské práva, e, humanitárnu pomoc, e, mikrofinancovanie a ďalšie. Podľa môjho názoru by sme mohli povedať, e, že vlastne všetky nástroje EDF, IBF, to sú všetko relevantné nástroje, keď hovoríme o príčinách migrácie. Oni samozrejme všetky majú svoje vnútorné ciele, ktorými migrácia nie, nie sú zamerané e, okrem samozrejme programu pre migráciu a azyl. Ale e, všetky e, priamo alebo nepriamo riešia e, primárne príčiny migrácie. Posledný bod, a to je otázka, ktorá sa môže vyskytnúť, či je možné lepšie tieto nástroje e, zacieliť, e, aby riešili otázku migračných tokov a nestability. Moja prvá reakcia je, že to možno nie je potrebné, pretože cieľom týchto nástrojov je znížiť nestabilitu e, politickú a hospodárskú. Ak tieto nástroje dosiahnu to, na čo boli vytvorené, tak tak migračné toky sa znížia a, a zlepší sa aj nestabilita. E, ak teda zlepšíme situáciu v rozvoji, tak sa samozrejme zlepší aj situácia, pokiaľ ide o migráciu. Musíme ale konať efektívnejšie, musíme rozšíriť koherentnosť medzi týmito politikami, ale Zrejme nie je potrebné e, vytvárať špeciálne e, zacielenie tých nástrojov pre migráciu, pokiaľ samozrejme nám to bude jasné, pokiaľ to budeme chápať e, koncepčne. A myslím, že táto práca, toto vypočutie prispieje tomto cieľu. Ďakujem. Grazie molte. Adesso l'intervento del signor Brunet, prego. Pán Brunet. Bonjour. Euh, d'abord, euh, tout, d'abord, merci Madame euh, Monsieur Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať e, za pozvanie a aj za pr- e, príspevky predrečníkov k tomuto vypočutiu. Čo si k situácii v Magrebe a tiež prečo migračná politika je dôležitou súčasťou politiky v, tých, v týchto oblastiach. V prvom rade by som uviedol špecifické body, ktoré len ukazujú, ktoré, prečo je to také dôležité. A potom by som tiež chcel uviesť zo so pár možných riešení, ktoré chceme implementovať, alebo v budúcnosti ich uvedieme do rozvojovej politiky. Existujú teda mnohé faktory, ktoré zdôrazňujú význam migračnej politiky, Magrebe. V prvom rade sú to susedské krajiny, ktoré sú uh, geograficky našimi susedmi a tiež sú to tranzitné krajiny pre ilegálne pristahovalectvo z Afriky, Ázie. Či už je to cez Gibraltar alebo Maltu, cez Líbiu na Lamp- do, smer Lampedusa, teda tradične sú to e, tranzitné krajiny pre pristahovalectvo e, do Európy. Ale tiež sú to krajiny pôvodu pristahovalcov. Dnes je tu asi 5 miliónov pristahovalcov e, z Magrebu, ktorí žijú v EÚ. V niektorých krajinách je to až 10 obyvateľstva. A Európa je pre tieto krajiny pristahovalecký cieľ a to vedie aj k tomu, že sú úzke väzby ľudského charakteru medzi týmito krajinami a vedie to aj k tomu, že integrácia týchto e, vrstiev obyvateľstva aj vzťahy k ním majú veľmi dôležitý význam. Demografia týchto krajín je e, veľmi závažná. Je tu demografický tlak a vychádza sa z toho, že z troch krajín Magrebu, respektíve, že je tu prírastok 23 miliónov ľudí v týchto troch krajinách do roku 2050 z dnešných 75 miliónov na vyše 100 miliónov. Nebolo by to problémom, keby tam bola aj zamestnanosť, ale je tomu bohužiaľ tak, že tam sa nevytvára dosť pracovných miest, ktoré by poskytli všetkým týmto ľuďom prácu. Vychádza sa z toho, že v Alžírsku, Maroku a Tunisku do roku 2020 musie, boli by byť vytvorených 5 miliónov pracovných miest len na to, aby nestúpali kvóty nezamestnanosti, ktoré aj dnes sú už pomerne vysoké. To znamená, že treba vytvoriť o 50 viac pracovných miest než dnes. Je tu teda vážny problém. Hospodárska stabilita a pracovné miesta, povedal to už kolega. Súvisí to aj s rôznymi perspekt- e, chýbajúcimi kapacitami pri vytváraní pracovných miest. To je dôležité, pretože príjmové rozdiely medzi Magrebom a Európou sú veľmi vysoké Je to najväčší rozdiel medzi susedskými regiónmi na svete. Pomer je asi 1 k 10. Medzi Mexikom a Spojenými štátmi ten rozdiel taký vysoký nie je. Tam je to 1 k 5 či 1 k 4. Je tu teda veľký rozdiel v príjmoch. To vytvára migračný tlak, ktorý tu v Európe cítime k tomu máme aj štúdie. 50% mladých v Magrebe chcú ísť do Európy, vychádza z týchto štúdií. Nadácia ani Lind ukázala v svojom e, prieskume nedávno, že naši južní susedia, keď e, dostali otázku smerom k e, možnému pristahovalectvu, 35% uvádza Európu, keby mali tú možnosť. Tento e, tlak je teda relatívne vysoký. Tu znie teda otázka, aké sú tu možné riešenia, ktoré môžeme realizovať. Celkový prístup k migračnej otázke je v centre našeho postupu. To znamená, že pristahovalecká problematika vedie k to, potrebe konať v integračnej pristahovaleckej politike. To súvisí aj so správou hraníc a migračných tokov. Snažíme sa e, o vypracovanie hospodárskej agendy, hlavne v susedských súvislostiach, vytvoriť pracovné miesta a hospodárske možnosti. Napríklad s Marokom a Tuniskom máme vyvinuté veľmi dobré nástroje, keď ide o hospodársky rozvoj, ale to všetko treba ešte posilniť, hlavne v oblasti zamestnaneckej politiky. Politika zamestnanosti v týchto krajinách sa nie dobre zameriava na vytvorenie primeraných pracovných miest. Tu treba ešte veľa urobiť. V oblasti pristahovalectva musíme vypracovať koherentný prístup. Musíme sa postarať o to, aby boli dobré partnerstva s krajinami Magrebu, Ide tu rôzne oblasti celkového prístupu. Prednedávnom v rámci spolupráce e, s Líbiou sme sa o toto pokúšali, a to tak, že sme napríklad spoluprácu medzi subsaharskou Afrikou a Líbiou, podporu, e, aby podporujeme túto činnosť, aby sa lepšie organizovali migračné toky, aby sa dali k dispozícii finančné prostriedky pri rozvojovej politike v krajinách pôvodu migračných tokov. Ide pritom aj o legálne pristahovalectvo, efektívna správna politika v rámci pristahovalectva a tiež sme sa pokúsili postarať sa o to, aby sa chránili pristahovalci. Ide o medzinárodnú ochranu, uznávanie utečencov a azylu. Je to vážny problém v týchto krajinách, pretože tieto krajiny sa stávajú e, tranzitnými i cieľovými krajinami. Sa už tu povedalo. A v konečnom dôsledku chceme aj správu hraničných kontrol. To je dôležitý element, pretože tieto magrebské krajiny trpia týmto tlakom pristahovalectva a to vytvára určité problémy. To platí predovšetkým pre Líbiu, ale aj Maroko, Alžírsko, kde tento pristahovalecký problém čoraz viac cítime Veľmi zaujímavá je tu Líbia, pretože tu máme globálny, koherentný balíček, ktorý sa týka všetkých problémových oblastí pristahovalectva. V iných krajinách regiónu to platí menej. Tam sa nám ešte nepodarilo vytvoriť vyváženú, rozmanitú partnerskú politiku zasahujúcu všetky oblasti Doteraz sme sa sústredili predovšetkým na bezpečnostné otázky, hlavne pri dohodách o readmisii a širší prístup, ktorý obsiahne všetky problémy, napríklad aj mobilitu. To sa nám ešte nepodarilo doteraz implementovať. Preto sú tu určité e, krajiny e, váhavé e, je tu veľmi dôležité mať ambicioznejšiu politiku pre krajiny Magrebu pri trojuholníkovej spolupráci Európa, Magreb, subsaharské krajiny. Je to veľmi dôležitý element musíme sa postarať o posilnenie spolupráce a v konečnom dôsledku sa nesmieme koncentrovať len na bezpečnostné témy. Treba riešiť všetky problémy v súvislosti s pristahovalectvom. Musíme mať politiku ambicioznejšiu, mobilita osôb, temporárnu, cirkulárnu migráciu. Musíme vytvárať podmienky. Ďakujem. Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel... nel... Pačte, príliš neskoro som vám e, odpovedal, zapísal som si nejaké hes, e, poznámky. Teraz pani Paula Páče. Ďakujem dámy a páni vážený, vážená pani Kretu. Teší ma, že dnes môžem byť na tomto dôležitom vypočutí. Keď hovoríme o migrácii. Je to niečo, čo pre našu medzinárodnú organizáciu pre migráciu je veľmi dôležité. Ja by som chcela hovoriť o dobrovoľnej migrácii v porovnaní s nútenou migráciou. Takisto by som rada načotla nejaký globálny, holistický prístup k migrácii, k manažmentu migrácie a tak ďalej. To je veľmi dôležité. Takisto určité poučenia zo so snah stabilizácie a rozvoju komunity a o tiež samozrejme o určitých výzvach by som chcela hovoriť, ktoré sú pred nami. Globálne fenomény. Začnem prvým bodom. Migrácia nútená alebo e, dobrovoľná. Táto, toto rozlišovanie sa čoraz viac zahmlieva náš kolega Rosenburg na začiatku hovoril o tých jednotlivých faktoroch, o dynamike, ktorá je za fenomény migrácie. Už sme spomenuli všetky tie faktory, ktoré uľahčujú migráciu. Medzinárodná migrácia je, sa tiež týka premiestnených osob, utečencov, Preto, keď sa pozeráme na nutenú migráciu, môžeme myslieť na utečencov. Napríklad dohovor 1952, kde sa rozšírila definícia utečencov, ale tiež je tu ter, termín, tech, pojem premiestnené osoby, kde ide o osoby, ktoré sa možno individuálne nestali obeťou z persekúcií, ale ich komunity e, na základe e, generalizovaného násilia sú v konfliktných situáciách. Táto kategória zahrňa aj tých, ktorí e, zostali v rámci svojej krajiny, alebo tí, ktorí aj prekročili hranice. Medzi tým všetkým sú tie šedé miesta, šedé zóny. Napríklad je tu aj environmentálne motivovaná migrácia, Environmentálne faktory tiež môžu byť eh, hnacím faktorom pre migráciu. Environmentálne motivovaná eh, migrácia je väčšinou interná, ale aj medzinárodná, krátkodobá, dlhodobá, na základe náhlych alebo postupných e, prírodných javov. Ľudia dokonca často si, sa rozhodnú pre environmentálne motivovanú migráciu ako formu adaptačnej stratégie. A tým sami prispievajú k ďalšej environmentálnej degradácii. Je to veľmi zložitá teda téma. Environmentálne faktory dlho mali e, dopad na toky obyvateľstva, ale zvyšuje sa jej objem. Ak sa pozrieme na odhady, tak vidíme, že od roku 1998 do roku 2007 2,2 miliardy ľudí sa týkali tieto katastrofy, hoci minulé desaťročia to bolo iba 1,8 miliardy. Sú tu také šedé zóny, teda, ako som povedala. Ak sa pozrieme na inú časť spektra, sú to aj migrácie nevyvolané externými faktormi, ide teda o dobrovoľnú migráciu, dnes sa odhaduje, že 214 miliónov osôb predstavujú vnútornú e, medzinárodnú migráciu. Väčšina z nich sú, e, 90% je, sú migrujúci pracujúci. Takže ten, to rozlišenie zo začiatku, tá nútená a iná migrácia sa zamlieva. Jedna vec je istá, sociálne a ekonomické zhoršovanie je také vážne, čo núti k oso- osoby k opúšťaniu svojich domovov. Hoci rozdiely opustiť, opustiť krajinu e, môžu byť rôzne, naďalej je veľkou výzvou rozlišovať medzi rôznymi skupinami. Aj tak táto kategorizácia je veľmi dôležitá, pretože rôzne režimy sú dôležité pre rôzne skupiny. Všetky tieto skupiny však majú čosi spoločné. Sú to ľudia. A takisto, keď hovoríme o migrácii vo všeobecnosti, a musíme uh, uh, uznať uh, tie skúsenosti, ktoré sa spájajú s vykoristovaním. Nemusíme hneď hovoriť o obchodovaní s ľuďmi. Napríklad je tu prípad tisíc eh, pracovníkov, ktorí e, žili v opustenej štruktúre v jedných, jednom z členských krajín bez vody, bez infraštruktúry, regulárni migranti, ktorí v, prišli v rámci sezonálnych kvót danej krajiny a e, do Európy ich vlákali pod prísľubmi e, sezónnej práce. Ale žili nakoniec v takýchto podmienkach. Takže, aby som uzavrela prvý bod, nútená versus dobrovoľná migrácia. Musíme uznať, že migrácia je e, životný fakt a má rôzne úrovne, ako sme povedali. A preto úloha Európskeho parlamentu a Európy je dôležitá, aby sme mali holický, holistický prístup teda, keď prejdeme k druhému bodu v rámci našej intenzívnej diskusie, musíme si uvedomiť, že nemáme jednotné štandardy pre riadenie migrácie, čo neznamená, že tu nemáme štandardy. predsa som povedal, že hovoríme o ľudských bytostiach, ľudské práva migrantov sú garantované nástrojmi na medzinárodnej úrovni. Ten rozsah takýchto nástrojov sa týka ľudí, ktorí sú v pohybe. Teraz si pripomíname 20. výročie pred medzinárodným dohovoru o ochrane práv migrantov. Ale samozrejme, musíme ďalej pracovať v tejto oblasti a musíme podporovať štandardy v oblasti riadenia migrácie a právneho štátu. Sú tu viaceré nástroje, ktoré zdôrazňujú aké je dôležité konať tejto oblasti, zdôrazňovať neutralitu, nestrannosť, nediskrimináciu, spolupracovať, je tam suverenita dôležitá, zmierňovanie, pripravenosť. Toto sú veľmi zásadné princípy, ktoré sa uplatňujú v oblasti riešenia katastrof, kde ide zásadné chrániť ľudí pred katastrofami. Sú tu medzinárodné e, povinnosti, je nutné okamžite zasáhnuť v prípade nejakej humanitárnej krízy. Máme tu aj nezáväzné nástroje, ktoré zdôrazňujú, aká dôležitá je humanitárna pomoc. A, ale zároveň tu máme aj povinnosť predchádzať násiliu. Aby, musíme zabraňovať nestabilite. A často takáto pomoc sa zameriava pre všetkým na ochranu životov, ale musíme uznať, že dôležité je tu chrániť práva a to sú jednotlivé stupne. A je tu zodpovednosť štátov, to je veľmi zásadné. Štát má povinnosť chrániť osoby, bez hľadu na to, čo pochádzajú, Zároveň je nutné uznať, že medzinárodní aktéry môžu podporiť štáty v rámci svojich povinností a ochrany a to vlastne aj robíme. A pomáhame utečencom, poskytujeme transport a evakuáciu, podporujeme vlády v rámci budovania kapacít, aby mohli dobre riadiť migráciu. Úloha EÚ je veľmi zásadná. Parlament viac ako v minulosti, keď teraz vlastne tým, že je Lisabonská zmluva, sú tu jasnejšie kompetencie v oblasti ľudských práv, tak to je úplne jasné. A teraz tretí bod, čo sme sa poučili. Tak napríklad, keď sme hovorili o prepojení medzi životným prostredím a zhoršovaním životného prostredia a klimatickými zmenami, sme sa dozvedeli, že musíme spraviť krok od reakcie skôr na takú angažovanosť v oblasti nápravných krokov. Ako to môžeme spraviť? Musíme sa lepšie oboznámiť s problémami, musíme včas plánovať a konať a musíme zmierňovať a prispôsobovať naše stratégie. Dôležité je zakomponovať e, migráciu do rozvojových stratégií, ako už povedal jeden z predrečníkov. Veľa sme sa naučili v rámci spolupráce s našimi členmi a s rozličnými účastníkmi. Zmierňujeme krízy. Spomínala som už klimatické zmeny a súvis s klimatickými zmenami. Spomínal sa tu Magreb. Ja by som si dovolila vám poskytnúť jeden príklad. Týka sa špecifických krokov, kde ide o to, že čo sa deje v Egypte. Tam sa podporil egyptskú vládu, aby vykonala určité aktivity, aby sa pripravil na zvyšovanie úrovne mora v oblasti delty Nílu. Ten náraz hladiny do roku 2025 mohol viesť tomu, že bude nevyhnutné presťovať 2 milióny ľudí. Preto spolupracujeme s egyptskou vládou, upozorňujeme ich na vplyvy klimatických zmien, na migráciu a snažíme sa im pomáhať. Dôležitá je stratégia tejto oblasti, to sú všetko zásadné veci. Dôležité sú rozvojové projekty, predchádzanie krízam, nutno sa zamerať na zraniteľné skupiny obyvateľstva. V tomto prípade ide o tých, ktorí žijú v delte. Potom Kolumbia, to sú tiež pekné príklady. Tam sa snažíme ponúknuť určité živobytie pre migrantov. A je to pre všetkým o ľudí, ktorí opustili svoje domovy z, z dôvodu prírodných katastrof to bolo pár takých jasných príkladov. A napríklad Djibouti, dnes je regionálne stretnutie, kde sa snažíme, kde sa zaoberáme riešením migračných tokov v rohu Afriky. Djibouti, Jemen, Somálsko, to sú také štáty, ktoré môžu spolupracovať v oblasti migrácie, musia sa pozitívne postaviť k výzvam. Čo môžeme spraviť v tejto oblasti? Ja budem teraz skutočne veľmi stručná pri poslednom bode. Častokrát je problematické získať financie pre tú prvotnú fázu. Spomínal som, aké zodpovednosti. A čo sa týka financovania, ide o to, aby sa našli financie pre krízovú situáciu, ale potom medzi tou krízou a rozvojom tam je prie, taká, tak, taká medzera, ktorú nutné prekonať. Takže financie sú pre tú krízovú situáciu, častokrát prichádzalo neskoro. Dôležité je ale konať aj v neskorších fázach. A je nutné využívať tie poznatky, ktoré sa získali počas tej krízovej fázy a to je veľmi zásadné. Pred dvomi dňami sa zahájila nová iniciatíva. Tam sme spomínali, že ak niekto poskytne nejaké finančné prostriedky sponzorstvo bez kontinuity, je to veľmi nebezpečné. Preto je dôležitá kontinuita, je nutné prekonať tú priepas medzi krízovou situáciou a rozvojovou fázou. A už sa teším veľmi na intenzívnu diskusiu. Grazie. Eh, l'ultimo intervento è del signor... Ďakujem pekne. A teraz pán Mora Benavente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za pozvánku sem. Ďakujem pekne aj pani Kretu. Si ma pozvali do Európskeho parlamentu. Je mi veľkou cťou že môžem tu byť dnes. Pán predseda, ja si myslím, že v súčasnosti sa asi všetci zhodneme, že migračná politika musí obsahovať komponent zahraničnej politiky. Aj keď máme hranice, ktoré sú strážené, samozrejme nezabránime týmto tokom. Potom sú dôležité vnútorné politiky ako prístup k zamestnaniu, sociálne poistenie a tak ďalej. Toto sú veľmi dôležité otázky, ale nevyrieši to všetky problémy. Potom musíme nájsť určité kľúčové politiky v tejto oblasti, ale nezmení to ten trend. Je nutné veľmi intenzívne konať tejto oblasti, aj keď vieme, že to nebude ľahké. Keď hovoríme o tom, že potrebujeme externú politiku, podľa mňa musíme si položiť otázky, aby sme vedeli, ako to spraviť a ako to môžeme spraviť. Ďalšia otázka je, čo si myslíte, ako vyzer, aký je váš názor na migráciu z hľadiska externých politík. A potom ďalšia otázka, aké je prepojenie medzi externou politikou a migráciou. A ďalšia otázka, akým spôsobom môžeme využiť externú politiku na to, aby sme riešili otázku migrácie. Prvá otázka. Aký je váš názor na migráciu v rámci externej politiky, zahraničnej politiky? Pán predseda, tu ide o to, aby sme zabezpečili bezpečnosť a stabilitu, na to slúžitá politika a týka sa to aj toho, ako rozširovať záujmy Európskej únie. Keď zohľadníme to, že aké sú to veľké toky nelegálnych migrantov a že niekedy sa považujú za hrozbu stability, tak vidíme, že potrebujeme mať externú politiku, ktorá bude riešiť tento problém. Chcel by som jasne povedať, a bude to vlastne sa niesť celým môjim príspevkom, ja keď ja vždy, keď budem hovoriť o nelegálnych tokoch migrantov, budem hovoriť o nelegálnej migrácii. Samozrejme, kontrolovaná a, a, legálna migrácia to môže byť veľmi silný nástroj externej politiky. Napríklad, pozrieme si politiku v USA, kde sa snažia e, pri, prilákať najlepších, najšikovnejších študentov na svete. No ale samozrejme, aj taký štát ako USA musí mať aj iné nástroje a tvrdé nástroje. Takže dôležité je sa upremiť na to pozitívne, na tie meké nástroje, ale my tu dnes nehovoríme o tých legálnych možnostiach, ale o tých nelegálnych. Ako som vlastne už povedal, táto masová migrácia vedie k nestabilite a externá politika sa tým musí zaoberať. Samozrejme je nutné ešte dve veci objasniť. Externá politika, ktorú budete uplatňovať, sa bude neustále meniť. Prvá vec sa týka toho, že nestabilita a bezpečnosť má rozličné významy, samozrejme, v čase ako aj v priestore. Tak napríklad v multikultúrnej spoločnosti migrácia je podstatne eh, ľahšia, akceptovateľnejšia ako v monoetnickej spoločnosti. To, čo niekedy sa v minulosti považovalo za hrozbu, sa nemusí v súčasnosti. Takže aj to je nutné zohľadniť. A takto je nutné formovať tú externú politiku, ktorú chcete uplatňovať. Tom druhý bod je vnímanie hrozby, reálnej hrozby. To je tiež, to je tiež veľmi rôznorodé ale opätovne musíte vašu externú politiku formovať tak, aby, aby ste reagovali na tieto hrozby, lebo to považuje verejnosť. Spomeniem jeden príklad opätovne z USA. Napríklad zoberme si príklad štátu Arizony. Oni ináč nemajú migráciu z Mexika. Samozrejme v štáte Illinois tam to vnímajú ináč. Tam ten nástroj na to je úplne iný, úplne iný. A to vám prípada, keby to bola iná krajina, iný, iný kontinent. Takže opätovne formovanie externej politiky voči Mexiku si vyžaduje e, túto realitu a musí sa zamerať viac na to vnímanú hrozbu ako na tú reálnu. Takže toto je prvá otázka, čo si o tom myslíme, ako sa na to pozeráme z hľadiska stability a bezpečnosti. Druhá otázka, ktorú by som sa zodpovedal, je prepojenie medzi externou politikou a migráciou. Migrácia je pre všetkým interná politika. Vo vašich štátoch prijímate rozličné opatrenia na riešenie tohoto problému, aby ste ho kontrolovali. Ale tieto politiky majú samozrejme externé dopady. A v prípade migrácie tieto dopady môžu byť skutočne veľké. Takže prepojenie je jasné, potrebujete mať externú politiku na to, aby sa zaoberala dopadmi vašich interných politík v oblasti migrácie. Ako som povedal, migrácia môže byť rozsiahla, môže tu vznikať veľký bilaterálny problém s krajinou pôvodu, s, krajinou, s krajinami tranzitu a dokonca aj s, toho, s celým regiónom, kde sa nachádzajú tieto krajiny. A to zažívame častokrát. Vieme, že situácia sa môže veľmi zhoršiť medzi príjmajúcim, vzťah medzi príjmajúcim štátom a štátom pôvodu. Sú tu aj rozličné zdroje potenciálnych napätí a konfliktov medzi príjmaj, príjmajúcim štátom a, a štátom pôvodu. To, čo je pre nás známe, keď my ako Európska únia, keď nejaký členský štát eh, obviníme krajinu pôdu, povieme, že nevykonajú, nevykonávajú dostatok opatrení na to, aby sa zaoberali týmito tokmi, tokmi migrantov. A potom na druhej strane Európska únia je potom také situácie, situácii, že tá druhá strana sa snaží zatlačiť a využiť situáciu, získať nejaké obchodné výhody a tak ďalej. Predsa tam to známe z minulosti a vieme, že situácia sa môže zhoršiť veľmi rýchlo a to znamená, že je nutné konať a je nutné konať v oblasti externej politiky a myslieť aj na ďalšie oblasti. Sú tu mnohé zdroje potenciálnych konfliktov, najprv sa musíme pozrieť na nás či to súvisí so správaním našej spoločnosti alebo našej vlády. A teraz ja nehovorím o takom všeobecnom vnímaní xenofóbie, ale to hovorím veľmi konkrétnych dôvod, veciach, ako ide o prístup k vzdelávaniu, zdravotníctvo, sociálny systém. A toto je veľmi prepojené s krajinou pôvodu. Keď sa situácia zhorší, opätovne máte problém. Spomeniem ešte jeden príklad napríklad. E, máme imigrantov v Európe. Takmer každý členský štát EU dostáva demarše z islamských štátov, ktoré sa týkajú e, určitých problémov, ktoré sa týkajú moslimov. Prečo všetci to poznáte, musíte sa tým zaoberať, je tu sociálna otázka si to riešiť riadným spôsobom a na to, aby ste to riešili, potrebujete externú politiku, aby ste sa e, zaoberali krajinou pôdu, aby sa situácia nezhoršila. A teraz ešte taký krátky komentár. Tu som teraz hovoril skôr o takých medzinárodných dopadoch interných politík, ale niekedy externé politiky sú veľmi zásadné, ovplyvňujú aj iné oblasti, ovplyvňujú aj to, ako sa formujú interné politiky týkajúce sa migrantov. Spomeniem opätovne taký výstižný prípad. Sú tu členské štáty EÚ, ktoré neuznali Kosovo. Ten spôsob, ako sa pristupuje k migrantom z Kosova, to je veľmi zásadné preto, ako vlastne budú pristupovať ku všetkým nelegálnym migrantom zo štátov, ktoré ale uznali. No a teraz tretia otázka. Ako využijeme externú politiku na to, aby sme riešili problém migrácie? Keď vznikne situácia, že si myslíte, že bezpečnosť a nestabilita sa zhoršuje, že je tam hrozba, tak si musíme povedať, že otázka migrácie je veľmi komplexná, je veľmi zložitá, nie je to také jednoduché. Niekedy vláda musí zmeniť svoje stanovisko. Musíme si uvedomiť, že častokrát ide o tisíce, desať tisíce, milióny ľudí, ktoré sledujú svoje záujmy, ale zároveň musíte chrániť ich život, ich práva. Je to veľmi komplexná situácia. To znamená, že musíte využiť každý nástroj, ktorý je k dispozícii v oblasti externej politiky. Voľný obchod nedáva zmysel. Tie peniaze, ktoré vynakladáme na ochranu našich krajín, a nemá význam dávať nejaké bariéry do obchodu s krajinami pôvodu. Dôležité posilniť investície, to je zaujímavá odlasť, pomoc podpora ľudských práv, dobrého riadenia štátu. To je tiež ďalší nástroj externej politiky, ktoré môžete uplatňovať v regiónoch a štátoch. Potom komplexné bilaterálne dohody s každým štátom. Toto by sa netýkalo iba migrácie, ale každého aspektu na ochranu migrantov, aby sa zabranilo zhoršeniu bilaterálnych konfliktov, keď nastanú regionálny prístup. A vidím, že už musím byť stručný a skutočne už budem stručný, vidím, že čas sa chýli ku koncu. Pán Brune hovoril o Magrebe, teda ja by som išiel ešte ďalej na juh. Sahel. To je región, odkiaľ pôvodne prichádzali migranti, čo súviselo so strašnými suchami. Kolegyňa tu tam má knižku veľmi zaujímavú o klimatických zmenách, životnom prostredí a migrácii. Toto, títo ľudia sú označovaní ako prví migranti v súvislosti s klimatickými zmenami. To bol ale ten pôvodný dôvod a potom vznikli konflikty, nestabilita. A to sú veľmi zásadné veci. A potom ďalší z predečníkov, pán Rosenburg tiež vravel veľmi závažné veci. V roku 2006 iba jeden zo siedmých migrantov prišiel do Sahelu. No, vidíte, aká zmena nastala. Ale musím povedať, že nestabilita je strašná. Určite musí mať komplexný prístup k Sahelu, len, aby sme riešili migráciu po migrácii prišli ďalšie problémy, obchodovanie s drogmi, s drogami a musíme mať komplexnú stratégiu. Európska únia na tom pracuje. Dôležité je, aby tu bol silný signál Európskeho parlamentu, by veľmi pomohlo v rámci tej stratégie. Grazie per il vostro contributo di scienza ed esperienza. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše príspevky, ktoré boli plné informácií a skúseností. A teraz nech sa páči, kto sa hlási do diskusie, pa, diskusie pani Lochbil. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem expertom za ich informatívne príspevky. Pán Rosenburg, vy ste na začiatku hovorili o troch pilieroch eh, migračnej politiky EÚ, aké sú dôležité. Keď dnes hovoríme o zahraničnej politike a migračnej politike, chcem hovoriť o tom druhom pilieri, totiž umožnenie legálnej migrácie. Ten sme totiž vôbec e, nezohľadnili, alebo príliš málo. A preto e, je dosť zložité, aby sme boli dôveryhodní v, v zahraničných vzťahoch. To druhé, aj vy, pán Rosenberg, aj pani Benavente, ste hovorili o nútených útekoch a migrácii v súvislosti s klimatickými zmenami. Pani Rosenborg hovorila o 2,2 miliardy ľuďoch, ktorí sú nútení k úteku v dôsledku prírodných katastrof. Existujú rôzne prognózy, koľko osôb je postihnutých týmto javom. Mňa by zaujímalo, aké počty a aké prognózy E, využíva, zohľadňuje EÚ. Zamerali ste sa tiež na štáty Maghreb. Teraz sme v situácii, keď e, Grécko sa obratilo na Frontex, aby sa zabezpečil hraničný prechod Grécko-Turecko, e, pretože tam je veľa menšia priepustnosť hraníc a ja myslím, že je dôležité pre zahraničnú politiku EÚ, pretože v Turecku neexistuje azylová politika a keď sa pozrieme na susednú krajinu Irán, myslím, že tam je nárast o 30 politických utečencov v porovnaní s rokom 2009. Ja myslím, že toto sme si ešte v zahraničnej politike vôbec nevšimli. Mám otázku na pani Benavente. Hovorili ste o jubileu dohovoru o e, migrujúcich e, robotníkoch. Myslím, že žiaden z našich štátov tu tento dohovor nepodpísal. Prečo si myslíte, že členské štáty EU tento dohovor nepodpísali? A myslím, že musíme vypracovať nový mandát a diskutovať o ňom aj tu v AFETE e, v súvislosti s Frontexom, e, s e, agentúrou EÚ na ochranu hraníc. A tiež vydať odporúčanie pre komisiu, aby správanie sa, nasadenia, príprava a evaluácia tejto agentúry na ochranu hraníc mala by byť oveľa viac orientovaná na normy, pretože doteraz nemáme ešte žiadne e, usmernenia pre prácu e, tejto agentúry. Secondo intervento la collega Keller della Commissione Deve. Prego. E, teraz pani Kolev z, pani Keller z výboru DEV. Chcem sa dotknúť toho, čo povedal pán Rosenberg. Áno, musíme zohľať migráciu, keď hovoríme o rozvoji. Áno, s tým súhlasím, ale myslím, že neexistuje dostatočne úzke prepojenie medzi rozvojovými krajinami eh, a migráciou, pokiaľ ide o možnosti zastaviť eh, tieto toky migrácie. Nepomôže, aby sme eh, posielali rozvojové peniaze do tranzitných krajín. E, samozrejme, migračný aspekt treba zahrnúť e, do rozvoja e, stratégií pre rozvoj, ale nie som za to, aby sme, aby sme rozvojové peniaze používali na zabezpečenie hraníc EÚ. A obávam sa, že takto to v súčasnosti je. A myslím, že parlament sa e, veľmi pozorne pozrie na to, aby sa tieto peniaze používali na to, na čo sú určené. A e, myslím, že pán de Brujker hovoril o obchode, o voľnom obchode, že to by pomohlo div, rozvoju a e, zamedzilo nestabilitu. Ja myslím, že by sme nemali hovoriť o voľnom obchode, ale o spravodlivom obchode, o fair trade, teda e, obchod medzi e, partnermi, ktorí majú rovnaké postavenie. Ak hovoríme o voľnom obchode medzi EÚ a rozvojovými krajinami, tak tam je jasné, že kto získava a kto stráca. Teda musíme hovoriť o fair trade a nie free trade. Samozrejme, aj, aj e, otázka e, fair trade, spravodlivého obchodu má veľmi silný komponent slobody. E, nie je dobré pre našu rozvojovú agendu, ak vyvážame zbranie. Napríklad pri rybolovnej politike alebo pri kultúrnej politike e, to nepomáha, alebo veľké projekty Dezetek, e, tam vkladáme materiál do Sahary a potom vyvážame energiu do Európy a v tom regióne nič nezostáva. To nemá nič spoločné so zabezpečením rozvoja. Teda aké dôsledky majú tieto politiky? a tiež otázka e, ľudských práv. To treba viac zohľadňovať. V mnohých krajinách vidíme, že e, sa k ľuďom pristupuje z hľadiska, aký prínos budú znamenať pre hospodárstvo našej krajine. Ale musíme pamätať na to, že migranti sú ľudské bytosti. Samozrejme, oni musia mať e, právo na azyl a teda prístup e, z e, pozície ľudských práv musí byť základom akéhokoľvek, e, akéhokoľvek migračnej politiky. Mauro. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem kolegyňam, kolegom. Aj kolegyni Kretu Teraz by som rád počul e, niečo, chcel skonštatovať. E, najväčší problém Európy je, že nemáme žiadnu e, stratégiu pre Stredomorie, európsku stratégiu. Mm, sú rôzne iniciatívy z barcelonského procesu pre Stredomorskú úniu, ale tam nie sú dostatočné nástroje nemáme odpovede na odhady počtov, ktoré uvedli naši rečníci. A v tejto súvislosti otázka na pána Brunetta. Prekvapili ma niektoré čísla, ktoré on používal, pokiaľ ide o demografický rast a tiež hospodársky rast, e, totiž v súvislosti s Margrebom. Moja otázka Zdá sa, že je to tak, že tie dve cesty, ktoré máme k dispozícii, sú nasledovné. Najprv podpora rastu, teda posilnenie hospodárstva týchto krajín. A na druhej strane e, to, že musíme prijať v našich krajín mnohých e, migrantov. Ale žiadna z týchto ciest nevyrieši problém. Pretože ak tie čísla, ktoré ste, pán profesor Brne, uviedli, sú správne, a, a ak hospodárstvo týchto krajín e, má silný rast, tak potom je to tak, že bude rast aj obyvateľstvo a to e, sa e, znova celé posunie. To znamená, že ak aj použijeme zdroje na obnovu hospodárstva, tak nevyriešime problém v týchto krajinách. Napríklad v Maroku, v, Tunisi, v Tunisku alebo v Alžírii. A tak sa chcem pána profesora Bonita opýtať, aký je ten správny mix. Ako, do akej miery sa musíme otvoriť pre kontrolovaný e, príjem e, obyvateľstva z týchto krajín, aké percento a, a aký podiel by mali predstavovať investície do e, zlepšenia hospodárstva týchto krajín. Pretože keby sme príliš veľa investovali do malovského hospodárstva, tak potom by vzrastla hospodárska súťaž voči európskym krajinám, najmä voči tým, ktoré pristúpili neskôr, Bulharsko, Rumunsko. To by potom mohlo e, znamenať istý skrat v stredomorskom priestore. Takže Nejde tu len o nejaké ideologické obsahy, ale chcem sa od pána Bruneho dozvieť, aký je ten správny mix, aby sme dosiahli vyvážený stav, pokiaľ ide o riešenie migrácie. Áno, áno, to je ťažká otázka. Dostanete odpoveď. Eh, eh, pán Benavente a pán Brune, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dostal som priamo otázku, ale myslím, že ja na ňu nemôžem odpovedať. Teda ide o... Ja, teda prečo niektoré členské štáty neratifikovali dohovor o, o, o ochrane migrantov a ich rodín. Myslím, že to súvisí s ich vnútornou legislatívou, ale Eh, chcem reagovať na to, čo povedala pani Keller. Prečo sa ne, nemá poskytovať rozvojová pomoc pre eh, tranzitné krajiny? Ja s tým nesúhlasím. Pretože tu vychádzame zo štúdií eh, Free Trade a Fair Trade. Ďakujem. Euh, merci à monsieur et madame les députés pour les questions. Euh, sur cette... Ďakujem vám veľmi pekne za vaše otázky. Pokiaľ ide o podporu tranzitných krajín, a ja k tomu chcem niečo povedať. Keď sa pozrieme na Líbiu, Líbia je tranzitnou krajinou, nie je krajinou pôvodu pre pristahovalectvo. A tu musíme prejsť aj za hranice e, spolupráce, pokiaľ ide o ochranu hraníc. E, migranti nepoužívajú dostatočnú ochranu v Líbii. Často sa dostávajú do väzenia bývajú zatýkaní. A myslím, že tu musí prebiehať aj politická diskusia. A samozrejme, tá musí byť podporovaná aj technicky a odbornými vedomosťami v tejto krajine. Je potrebný systém na ochranu práv pristahovalcov a azilantov, tak aby bolo možné ochrániť a zaručiť ľudské práva migrantov. Preto EÚ má zodpovednosť e, v tejto oblasti. Nemôžeme si zatvárať oči, keď sa pozeráme na to, ako zaobchádzajú s týmito ľuďmi. je len o to, aby sme míňali peniaze na ochranu vlastných hraníc. To by bol bolo príliš úzke hľadisko toho, čo my predpokladáme e, v spolupráci s touto krajinou. Pán Mauro, pokiaľ ide o vyváženie, áno, to je ťažká otázka. Je potrebné podporovať obe strany. Na jednej strane sa musíme postarať o to, aby naša rozvojová politika bola koherentná. Z hospodárskych dôvodov musíme investovať do rozvoja e, krajín Magrebu. To je dôležité aj pre naše podniky. Potom sú tu dôvody, prečo e, by sme mali podporovať e, zamestnanosť v oblasti polnohospodárstva v týchto krajinách. Je to dôležitá situácia v súvislosti s našimi podnikmi. Samozrejme, musíme mať e, na zreteli aj konkurenciu z azijských krajín, z Číny, pokiaľ ide o textil, textilný priemysel. Takže e, aj toto je potrebné podporovať e, v krajinách Margrebo a to robia talianské, španielské podniky. Existujú dobré dôvody na to, aby e, sme tam e, spúšťali produkciu v týchto krajinách. Existujú možnosti na rozvoj partnerstiev, ktoré pomôžu obom stranám. Pre krajiny tohto regiónu aj pre európske podniky. A v tejto súvislosti musíme podporovať legálnu migráciu. Aby ste sa na to pýtali. Ja si myslím, že to je potrebné. Ehm, Taliansko, Tunis, alebo Španielsko, Maroko, Francúzsko, Tunis. tam už to funguje. Tam e, je potenciál na rozvoj legálneho pristahovalectva. pretože tie môžu vykryť medzery v zamestnanosti v, alebo na trhu práce v Európskej únii. A tu je potrebné, aby títo ľudia požívali ochranu v rámci týchto dohôd. To sú cesty, ktoré ešte musíme ďalej preskúmať, pretože ako viete, je dopyt. Je dopyt na trhu práce v Európe a do roku 2050 predpokladá sa, sa tento dopyt ešte zvýši aj pre kvalifikovaných, aj pre menej kvalifikovaných zamestnancov. A krajiny Magrebu sú samozrejme našim partnerom. A pán Rosenburg sa ešte hlásil o slovo, nech sa páči. Ďakujem ešte k právam migrantov ako viete, v útorok tento týždeň africké predstaviteľe štátov Afriky a EÚ e sa stretli v Tripolise a dohodli sa na novom partnerstve e, e, Európa-Afrika a tam je dosť silný element migrácie a zamestnanosti. Teda migrácia a zamestnanosť sú v jednom silnom balíku, ale E, v tomto MMI, teda migrácia, mobilita, e, zamestnanosť, e, v tomto dohovore je jasne potvrdené to, že Afrika a EÚ budú diskutovať o právach migrantov alebo o ľudských právach migrantov v kontexte partnerstva. A to je poprvýkrát. Samozrejme, týka sa to migrantov v Európe, ale samozrejme ide tu aj o migrantov v Afrike. A ako sme e, dnes ráno počuli, to je tá väčšia skupina. Takže v kontexte dialogu a spolupráce budeme hovoriť aj o ľudských právach migrantov, napríklad v Libii alebo v iných krajinách e, Afriky. ktoré sú možno ohrozené a kde by sa tá situácia mohla zlepšiť. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý politický krok smerom vpred a túto základňu musíme využívať e, v budúcich rokoch a musíme to do podrobností rozdiskutovať. Druhá vec, e, otázka pani Lokvila, teda ide o tie počty migračných tokov spôsobených e, klimatickými zmenami Musím vám povedať, viete, že komisia nemá sama kapacitu, aby zozbierala takéto údaje. E, my sa spoliehame na údaje, e, ktoré zozbierali medzinárodné organizácie a oni samozrejme by mohli zaujať k tomu stanovisko. Ale to, čo chcem povedať, je to, že investujeme do posilňovania tejto kapacity, aj keď teraz ju nemáme. E, e, vytvorili sme tzv. pozorovateľský tím e, v súvislosti s migráciou. Tam sme investovali 10 miliónov eur z rozvojového fondu a pracujeme tam aj s IOM a dúfam, že budeme mať presnejšie, prísnejšie údaje o trendoch a počtoch v tejto súvislosti e, a v súvislosti s, s migráciou vôbec. Ďakujem. La parola alla collega Cretu per una conclusione. Volevo... Tým dám slovo pani Kretu e, na e, záverečné slovo. Rád by som ešte poprosiť pani Páče o slovo. Prepáčte, nechcel som vás preskočiť. Chcela som odpovedať na niektoré z otázok, ktoré sa tu objavili, pokiaľ ide o odhadované čísla. E, napísala som niekoľko publikácií, nechám ich tu pre vás. Dajú sa však stiahnuť aj zadarmo z našej stránky. E, môžete si ich teda zadarmo stiahnuť, ak chcete. Tu sú e, určité odhadované čísla, aby sa dalo zodpovedať na otázky. V budúci rokov sa odhaduje až 400 miliónov. Potrebujeme však tieto odhady, aby sme zvyšovali povedomie, aby sme analyzovali, aby sme reagovali. Pokiaľ ide ďalej o, o regulérnu migráciu, rada by som vás upozornila na skutočnosť, že pre Európsky parlament som urobila štúdiu o regulárnej migrácii medzi 27 krajinami. Tá je k dispozícii. Takisto štúdia o rôznych národných e, politikách členských krajín, pokiaľ ide o nezaškolených migrujúcich pracovníkov. Možno by vás teda toto zaujímalo. A takisto by som chcela povedať, že pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa ochranu práv migrujúcich e, pracovníkov. Mám tu sprievodcu o ratifikácii, kde sú ilustrované určité prekážky, ktoré často nie sú právne, ale politické. Dá sa na nich pracovať a vyvinula sa tu štúdia UNESCO, bývalí kolegovia, dvaja kolegovia, z našej organizácie ju napísali. Sú tu možnosti i prekážky. Ďakujem. Nuž, ešte by som rád položil otázku menovite. Nachádza sa táto problematika na každom e, kontinente. Interná migrácia v rámci kontinentu, napríklad v Afrike. Africké krajiny máme napríklad, kde sú prúdy migračné, napríklad Líbia. A pred určitým časom tu bola politika zo strany Kadáfiho, tzv. panafrikanizmus. To znamená, že každý občan Afriky je aj libijským občanom. A to potom pre všetkých Afričanov znamená, že môžu vycestovať do Líbie a tam sa usadiť. To bol samozrejme pre Líbiu obrovský problém. Problém síce odvodený, ale e, ten sa preniesol potom do, na sever Európy. A otázka, ktorú som chcel položiť, je nasledovná. Čo si myslíte o užšej re regionálnej spolupráci, hlavne s krajinami pôvodu? E eh, akými nástrojmi by sme to mali robiť? Ďalšia otázka bolo by možno užitočné mať štruktúru na e, sprostredkovanie v konfliktoch, hlavne v susedských krajinách EÚ, aby sme, sa pred, aby sme predišli krízam v určitých regiónoch. Ďakujem. Monsieur Brunet. Thank you. Um, well, uh... Pán Brune, prvá otázka, samozrejme, či je užitočné rozvíjať nástroje a mechanizmy na trojuholníkovú spoluprácu medzi určitými krajinami v Severnej a subsaharskej Afrike. E, migračný to, tlak je tu silnejší. Nuž, sú tu spustené určité akcie zo strany severoafrických krajín. And, and there is a potential for, uh... Je tu potenciál pre EÚ byť ešte aktívnejšou v tejto triangulárnej spolupráci krajiny z uh, Severnej Afriky, záujem u susedov, krajiny Magrebu, majú priamy uh, záujem o bezpečnosť krajiny v sahelskej oblasti. Uh, security situation in the Sahel pretože neistotu v sahelskej oblasti vnímajú ako priamu hrozbu a, chcú investovať nielen do bezpečnosti hraníc, ale aj do rozvoja týchto krajín. E, chcú investovať do rozvoja bezprostredných susedov. Je tu potenciál. Aj, náš, aj nás, Európanov, sa to priamo týka nestability v Sahele, Takže tento špecifický e, príklad nám ukazuje spoločné záujmy, ktoré máme, európske krajiny, Magreb, aby sme rozvinuli viac krokov smerom k rozvoju týchto krajín. A tu potrebujeme nástroje, aby sme dokázali e, pracovať na tých troch skupinách krajín. Krajinami Európskej, Európskej únie, Severnej Afriky, Subsárskej Afriky. Je tu veľký potenciál. Momentálne nástroje, ktoré máme, nie sú adekvátne. Postaviť sa týmto výzvam a vytvoriť inovatívne projekty. Určite je tu veľký potenciál. Ďakujeme pekne. Pán Rosenburg. Len v rovnakom duchu je dôležité sa pozerať na Africkú úniu ako kľúčového partnera v tomto procese. A viete, že v rámci koordinácie v rámci e, Africkej únie prostredníctvom regionálnych ekonomických komunít. Všetci sú veľmi aktívni. Podporujú voľný pohyb osôb v ich regióne. Majú k tomu svoje protokoly, skúsenosti, vízie. Pozerajú sa na Európu ako napríklad, ak by mohli generovať rovnaký voľný pohyb, aký my sme zvládli tu v Európe, tak veria, že by to bolo dobre pre ich rozvoj, nielen ekonomicky, ale tiež treba poskytnúť alternatívy pre ľudí, ktorí by inak opustili Afriku. Ak nájdete alternatívy v susedských krajinách jednoduchým spôsobom, spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské práva, práva zamestnancov, tak vám nezostáva samozrejme potom alternatíva iná, iný typ migrácie. Závery Teraz pani Kretu. Tiež by som chcela pridať e, z moje poďakovania za vaše zaujímavé vstupy. Sme naozaj privilegovaní, že si môžeme vypočuť o tejto veľmi dôležitej téme. Zo pár slov k tým trom základným kanálom. Tie toky finančné, diasporické a toky ľudí. Pokiaľ ide o toky ľudí, hlavne odliv mozgov, treba sa zamerať na zmierňovanie zlých dopadov, nedostatok ľudských zdrojov v krajinách pôvodu a e, vyhodnocovať informácie, hodnoty, stručnosti a tak ďalej. Takisto je tu problém toho, čo voláme e, e, tých presunov peňazí od pracovníkov VÚ e do domovských krajín. Môže to pomôcť k redukcii e, chudoby. Pán Mauro tu ešte nie, ale je to problém, ktorý máme aj vo vnútri Európskej únie. E, v mnohých cieľových krajinách je ten trh veľmi slabý a ten tok peniazy sa, sa zmiernil, ale tí existujúci migranti sa nevracajú. Pokiaľ ide rozvojové e, nástroje, hlavne nástroje pre Európsku rozvojovú spoluprácu, Európsky rozvojový fond a e, humanitárna pomoc, ak máme poskytnúť efektívnu pomoc utečencom z dôvodu hladu, tak tieto témy potrebujú politickú koherenciu a efektívnosť. V neposlednej miere si myslím, že by sme mali zdôrazňovať význam a vyzdvihovať najzraniteľnejšie skupiny migrantov, to sú ženy a deti, Štáty by mali zabezpečiť, že princíp nediskriminácie sa bude aplikovať s ohľadom na migrantov, na ich ženy, na pracovné trhy, zabezpečiť, aby ich základné sociálne a ekonomické práva boli rešpektované. A na druhej strane deti migrujúcich ľudí by mali mať vysokú mieru ochrany a mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. Ďakujem vám ešte raz a dúfam, že všetci ste mali možnosť E, a budete mať možnosť naďalej pokračovať v týchto rozprávach v našich výboroch v pléne. A dúfam, že sme prispeli svojou mierou k tejto téme. Ďakujem, dovidenia. Grazie tutti. Ďakujeme pekne. Dok, dostávame sa k druhému bodu výmena názorov s Petrom Fajtom, osobitným poverencom v Kosove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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, come... No, ďakujem pekne a pokračujeme ďalším bodom. Budem mať výmen názorov s osobitným zástupcom EÚ v Kosove, pánom Pietrom Fajtom. Chcel by som srdečne privítať pána Fajta medzi nami nie je to prvýkrát, chodí tak povedať pravidelne medzi nás a to, že je dnes medzi nami, to naznačuje, že v Kosovo máme zložitú etapu a konkrétne ide o to, že 12. decembra sa uskutočia predčasné voľby. Sú to vlastne prvé voľby potom, ako sa vyhlásila unilaterálna nezávislosť tej, tejto krajiny. Európsky parlament uskutočnil volebnú pozorovateľskú misiu, teda plánoval vyslať a je dôležité, aby sme podporili demokratický proces v krajine. To znamená, že ďakujem pekne pánovi Fajtovi za jeho podporu, za jeho skúsenosti a za jeho poznatky. My chceme sa samozrejme oboznámiť s krajinou, v ktorej pôsobíte a okamžite vám dávam slovo, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že mi veľkou cťou, že opätovne som mohol prísť do vášho výboru pod vašim vedením. Chcel by som sa osobne poďakovať Európskemu parlamentu za pozornosť, ktorú venuje eh, Európsky parlament Kosovu ako osobitný zástupca EÚ v Kosove musím povedať, že naši lokálni partnery v Kosove zaregistrovali pod podporu Európskeho parlamentu a náš záujem. Toto posilňuje naše európske pôsobenie v Kosove. Dôležité je, že Európsky parlament rozhodol, že bude pozorovateľská misia pri najbližších voľbách a je mi veľkou cťou, že sa môžeme tešiť na voľbe, že môžeme privítať sedem členov Európskeho parlamentu v rámci e, oficiálnej delegácie, ktorá sa uskutoční v deň volie. Toto je veľmi významné posolstvo o podpore Európskej únie pre demokratický proces v Kosove a posudok tejto delegácie bude mať veľkú váhu u občanov a v celom regióne. Zároveň návšteva vášho spravodajcu pre Kosovo pani Lunáček, ktorá sa uskutočila pred týždňom, bola tiež veľmi silným signálom. Počas spoločného, spoločnej návštevy niektorých miest sme mohli vyslať jasný signál podpory, ale mohli sme vysloviť aj potrebnú kritiku. A zároveň sme mohli prezentovať širšiu európsku perspektívu v oblastiach, kde ide o rešpektovanie kultúrneho dedičstva a práv, práva menšín. Toto je všetko zásadné pre európske hodnoty, ktoré sa snažíme tam presadzovať. Nášteva zúdil veľký záujem kosovských médií. Pani Lunáček navštívila aj severné Kosovo, kde vlastne prezentovala odhľadne parlamentu, že je záujem e, sledovať situáciu u všetkých spoločenstiev v štáte. Pán predseda, pozoruhodný vývoj, ktorý nastal v poslednej dobe v súvislosti s Kosovom, ako som už povedal, že sa teda uskutočnia predčasné voľby, e, správa komisie o pokroku, ktorá sa pripravuje, potom e, tá možnosť vízovej liberalizácie, ako aj naše spoločné úsilie, e, ktoré sa týka nadchádzajúcich rozhovorov s, Kosovo, so Srbskom. Toto všetko zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú hrá Európska únia v Kosove. Dovolte, aby som začal tým, aby som vás informoval o voľbách, ktoré dominujú vlastne celú politiku v Kosove v súčasnosti. Vychádzajúc z toho rozhodnutia parlamentného zhromaždenia Kosova sa uskutočnia predčasné voľby 12. decembra. Sú to vlastne prvé e, všeobecné voľby, ktoré zorganizovali nové kosovské inštitúcie a sú veľmi dôležité z hľadiska toho, že je to príležitosť poukázať na to, ako sa posilňuje demokracia. Napriek krátkemu času na prípravu volie prebiehajú prípravy, je tu volebná kampaň a ja som zdôraznil, ako je dôležité, aby tam boli zapojené všetky spoločenstva a náš úrad podporil viaceré, e, viaceré projekty, ktoré sa týka občianskej spoločnosti, kde sa zameriavame na mladé, mladých ľudí, na postihnutých a na, na menšiny. EULEX je zapojený úzko do bezpečnostných otázok a prebehujú tam plány s e, políciou. OBSE vykonáva tiež dobrú prácu, spolupracuje s e, volebnou komisiou a samozrejme OBSE v rámci svojho mandátu nevykonáva volebné pozorovanie. Môj mandát sa týka koordinácie a vlastne budeme diplomaticky dohľadať nad voľby. Bude tam veľký tím zo 100 diplomatov. Tento tým bude pozostávať z mojich vlastných zamestnancov a zástupcov ďalších veľvyslanectiev a organizácií v Prištine a inde v regióne. Chcel by som pripomenúť, sa chcem poďakovať členským štátom za ich jasnú podporu. Toto bolo veľmi významné z hľadiska e, koordinácie a zároveň jasne poukazujeme na to, aké zaujímavé v Kosove, kde chcem podporovať demokraciu. Tešíme sa už na to, že príde v najbližších dňoch k nám vaša oficiálna delegácia. Ja očakávam, že nová vláda bude pozostávať minimálne z dvoch strán kosovských Albáncov a že tam budú aj zástupcovia kosovských Srbov. Ak táto situácia nastane, bude to znamenať silný základ pre riešenie víziev, ktorých očakávajú. Čo ja som povedal eh, šéfom politických strán je to, že budúca vláda musí byť čistá vláda. Ako vieme, Kosovo a jeho lídry majú veľký problém s imidžom, povesť Kosova nie je dobrá a toto je nutné riešiť. Vláda musí byť kompetentná a aj čistá. Jedna z tých základných víziev je zlepšenie socioekonomických podmienok. Vidíme tam pomalý rast, ktorý súvisí pre všetkým s verejnými investíciami, ktoré dosahujú neudržateľné hodnoty. Nezamestnanosť je dvakrát vyššia ako je priemer regiónu, príjmy domácnosti sú nízke, chudoba vysoká. Toto všetko sa musí zmeniť. To znamená, že budúca vláda musí zlepšiť aj situáciu E, zmeniť prostredie, podnikateľské prostredie, zabezpečiť investície. Toto znamená štruktúrálne reformy v oblasti energetiky, baníctva a v oblasti telekomunikácií. To znamená e, sprísnu fiskálnu politiku a zlepšenie aj v oblasti právneho štátu. Čistý, kompetentný a dôveryhodný, to a, a, a s novým mandátom, to je základný predpoklad na to, aby bolo možné ďalej rozvíjať vzťahy Kosova s Európskou úniou. Hlavné zameranie bude na uľahčenie dialógu s Srbskom. Voľby znamenajú, že tam, že ten dialog sa nezačne skôr ako po voľbách a možno to bude až budúci rok. Ale ja som pevne presvedčený, že Kosovo je ochotné sa angažovať a porozumenie medzi Bruselom a Washingtonom viedlo k veľkej dôvere kosovčanov, vláda v Kosove, je veľmi obozretná, čo sa týka tohoto postupu, ale zároveň akceptujú aj to, že je nutné viesť tento dialog a že je nutné sa zamerať na témy, ktoré sú dôležité pre ich vlastných ľudí a témy, ktoré sú zásadné pre fungovanie štátu v oblastiach, kde otázky sú zablokované. Myslím si, že bolo možné dosiahnuť pokrok v oblastiach, kde Srbsko by mohlo spolupracovať. Ide o to, že je tu prepojenie Srbska s Kosovom a aj tam, kde je to neoficiálne. Pán predseda, som presvedčený, že pokrok je možný. Rozhodujúca vec pre tento štát a pre medzinárodné spoločenstvo je práve otázka Severného Kosova. Vidíme tam veľké výzvy. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na ten značný pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti toho, akú úlohu môžu zohrávať kosovskí Srby pre celý štát. Iba minulý rok sa to zdôraznilo, že menšiny, respektíve ich orgány, nebudú fungovať bez spolupráce so Srbmi. Tie obce, kde žijú tieto menšiny, chcú spolupracovať, Srby spolupracujú, takže to je dobré. Je to určitá štruktúra, ktorá ešte nie je hotová, ale to, čo je pozitívne, je, že Kosovo je na dobrej ceste. Sú tu mnohí starostovia, ktorí sú odhodlení, obciach Šrebce, Gracanica, kde sú veľké výzvy, ktoré musia riešiť, ale oni pracujú pre prospech Kosova. Tiež tu myslím na priemernosť srbského voliča. Uvidíme, akú úlohu chcú zohrávať. V pondelok som sa stretol s lídrami novej politickej organizácie Srbov, ktorá sa zúčastní volieb a oni očakávajú, že podstatne viac Srbov sa zúčastní týchto volieb ako v minulosti. Sever Kosova sa mení tiež. A taká transformácia, ako prebehla na juhu, bude možná na severe. Nebude to jednoduché. Sú tam Srby na severe, ktorí sa chcú angažovať v politike, ale sú zastrašovaní tými, ktorí by chceli, aby tam bola politická situácia v stagnácii. Sú aj takí Srbi na severe, ktorí chcú ekonomicky spolupracovať s Kosovom, ale je nutné riešiť kriminalitu a je nutné posilniť právny štát. Toto si vyžaduje odvahu a odhodlanie. Rovnako si to vyžaduje aj kosovskú vládu, ktorá by chcela spolupracovať so srbskou menšinou. Ľudia na severe Kosova musia mať demokratickú voľbu a demokratické možnosti. V tejto fáze to zatiaľ nemajú. Bolo by nerealistické očakávať, že každý sa zúčastní volieb ale ja si myslím, že nemôže to byť žiadna tolerancia pre hádzanie granátov a nočné telefonáty za účelom zastrašovania. Pán predseda, ja chápem, že iba včera tento výber, výbor požadoval zrušenie paralelných štruktúr v Kosove a ja toto vítam. Náboženské a kultúrne veci sú veľmi dôležité pre mňa a som veľmi rád, že sú tu náznaky tichého pokroku. Z časti vďaka úlohe Európskej únie, vďaka gréckému veľvyslancovi, ktorý je veľmi aktívny v tejto oblasti a uľahčuje pre mňa situáciu. Nový patriarcha Srbskej ortodoxnej cirkvi a bezpečnosť, ktorú mu garantuje kosovská polícia, toto je vnímané toto je vnímané veľmi pozitívne a aj Eulex tam zohráva dôležitú úlohu. Presun niektorých náboženských lokalít eh, z káforu na miestne síly prebehol pozitívnym spôsobom. Ja, keď sme chodili po Kosove s pani Lunáček, počuli sme pozitívne informácie o tom, že Srby sa chcú vrátiť do niektorých lokalít a že sa má obnoviť ortodoxná náboženská komunita a že dokonca sa tam vrátia aj mnísi. Sú tu teda veľké očakávania a výsledky budú dôležité pre Belehrad, ako aj pre Prištinu. Základné európske normy ako demokracia, bezpečnosť, ekonomické príležitosti natiaľ nefungujú na severe Kosova. To znamená, že je tu misia EU, EULEX, ktorá sa snaží situáciu zmeniť. Mal by som spomenúť aj to úsilie, ktoré vykonáva širšie medzinárodné spoločenstvo, kde sú projekty, ktoré podporujú socioekonomický rozvoj Severného Kosova. Ďalej by som chcel zdôrazniť, a tu sa opieram na naše rozhovory s miestnymi obyvateľmi, že aj tí, ktorí boli takí neistí v súvislosti s, s, s osamstatením Kosova, teraz im je jasná táto situácia, akorát požadujú bezpečnosť. Dialóg, ktorý vedie EÚ, môže zabezpečiť normalizáciu, môže dosiahnuť aj pokrok na severe Kosova. Pán predseda, bolo povedané veľmi rozumným spôsobom, že dialog sa týka toho, aby sa Kosovo, ale aj Srbsko približovali k Európskej únii. Dôležité je, aby obidve strany vykonali porovnateľné kroky, aj keď každý v rámci tejto cesty je v inej etape. Nič nebude zadarmo a tá cesta bude zložitá. Posledná správa o pokroku, ktorú vypracovala komisia, bola veľmi vyvážená a realistická. Dosiahol sa značný pokrok v oblasti decentralizácie v rešpektovaní práv menšín a v práci policie. Ale sú ďalšie oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšiu intenzívnu prácu, napríklad boj proti korupcii, posilnenie súdnictva a plné rešpektovanie slobody tlače. Priština prechádza procesom, kde sa veľa učí. Je tu proces liberalizácie víz. Dialóg o tejto téme je vedený nielen kvôli dobrému správaniu, ide o to, že sú tam veľmi presné technické požiadavky. Kosovo to teraz očividne pochopilo, chápu, že Európska únia je spoločenstvom členských štátov, ktoré riešia veľmi konkrétne otázky čo sa týka tejto témy, bolo tam, bol tam ešte prekvapenie a zároveň sklamanie zo strany Prištiny. Oni sú toho názoru, že medzinárodné spoločenstvo malo viac zmeniť svoj názor v súvislosti s rozsudkom Medzinárodného súdu a teda ide o to, že nedošlo k porušeniu medzinárodného práva. Kosovčania sú toho názoru, že tie prekážky, ktoré tam sú na ceste k uznaniu, plnom uznaniu štátu, musia byť odstránené. Majú pocit, že pre nich platia iné štandardy ako pre susedov. V nám prieskume verejnej mienky bol, tam bolo mnoho kosovčanov, ktorí boli toho názoru. Respektíve mnoho kosovčanov mylo svoj názor a iba 10% si myslí, že Európska únia ich víta. Všetci vieme, aké veľké je nebezpečenstvo, keď sa necháva priestor skepticizmu a nacionalizmu. Nemôžeme si dovoliť, aby tí ľudia sa cítili izolovaní, aby tam bola stagnácia. Ale inde na Balkáne sme zažili to, že keď Európska únia hovorí jasne, sú tam jasné stimuly, je tam jasné verejné vnímanie, tak vtedy môžeme dosiahnuť pokrok. Ak sme presvedčení, že je to v našom záujme, my ako členské štáty, ako únia, že chceme mať stabilitu a pokrok v Kosove, si myslím, že je dôležité, aby sme mali pozitívne stanovisko a boli zároveň pragmatickí. Verím, že bez porušenia našich širších princípov budeme hľadať príležitosti na to, aby sme Kosovo priviedli bližšie k regionálnemu a európskemu rámcu. Obchod je určitým príkladom kde rozvoj je dobrý pre každého. Pre Kosovo, región, aj pre nás, kde chceme prejsť od pomoci k investíciám. Pevne verím, že môžeme spraviť viac, aby sme prelobili blokády, aby Kosovo mohlo konečne exportovať. My, ako európska rodina, musíme byť koherentní a musíme byť konzistentní pri našich posolstvách. Musíme hovoriť jasne, aj vyjadrovať jasnejšiu kritiku štátu ako aj Kosovo, ale musíme byť zároveň veľmi jasní, keď niečo slubujeme. Kosovo má 2 milióny obyvateľov a oni úzko sledujú situáciu a vnímajú našu kritiku, ako aj prísľuby a berú ich vážne. Pán predseda, Kosovo už nie je otázka bezpečnosti, ale otázka rozvoja. Je tu o riadenie ekonomiku a spoločnosť. budú tam voľby, budú sa snažiť dosiahnuť hospodársky a európsky pokrok. Ja si myslím, že musí byť pri, pripravený na to, aby sme to využili. Je to v záujme tak Kosova ako aj EÚ, aby Európska únia bola hlavným partnerom Kosova. Som pevne presvedčený, že Kosovo môže a bude úspechom pre Európsku úniu. Dovolte, aby som sa na tom mieste poďakoval za to, že ste ma dnes sem pozvali. Bolo mi to veľkosťou, to musím opätovne zopakovať. A dovolte, aby som sa poďakoval za tú pozornosť, ktorú venujete otázkam Kosova. A teraz sa už veľmi teším na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Bene, abbiamo una lunga lista di interventi richiesti. Dámy a páni, máme veľa prihlásených do diskusie. Prvá pani spravodajkynia, pani Lovaček. Pán predseda, chcem sa poďakovať pánovi Fejtovi za tento príspevok. Pod každé jeho slovo sa môžem podpísať. Najmä tam, kde ste hovorili o úlohe EÚ a čo sa deje na mieste v súčasnosti. A Spomenuli ste tiež návštevu. Eh, áno, ja som sa počas tej návštevy veľa naučila. Všimla som si, že sa eh, obnovuje mešita a obnovuje sa aj pravoslavný chrám. Eh, vrátil sa tam pravoslavný kňaz, vítali ho, pozdravovali ho. Takže je tu nádej, na obnovu eh, Kosova. Teda je to multietnické spoločenstvo, hovorí sa tam tromi jazykmi, aj po turecky. Je tam turecká menšina. Takže eh, je tu ale aj iná téma. Ide o stretnutie s eh, organizáciami občianskej spoločnosti. Organizujú tam každý rok festival demokrat- e, e, dokumentárnych filmov. E, v Prištine je aj staré kino, ktoré využívajú a bolo by dobre, keby sa toto staré kino mohlo obnoviť v súvislosti aj s týmto festivalom a nemuselo stávať nejaké nové tak dúfam, že e, sa aj v e, tejto otázke posunú ďalej, keď tam pôjdeme na budúce na návštevu. Ale vráťme sa k témam, ktoré nie sú tak jednoduché. Ďakujem, že ste jasne hovorili o uľahčení vízového režimu a vízovom dialogu. To je e, v strede úsilí Európskej únie v oblasti Kosova. Áno, e, téma Kosova a jeho občanov e, vyústiuje v to, že sú stále viac izolovaní. Oni sú jediní e, v celom regióne, ktorí nebudú mať možnosť slobodne cestovať. A nemusím to všetko e, opakovať, pán predseda mi naznačuje, aby som bola stručná. Takže E, ľudia majú pocit, že tu uplatňujeme dvojaký meter. Tak chcem sa opýtať pána Fejta, máte nejaké aktuálne správy, pokiaľ ide o situáciu v rade? Vieme, že áno, včera tu bol e, minister zdančných vecí a predseda rady Belgická a Áno, my musíme tieto veci e, pres, o týchto veciach presvedčiť e, e, v našich národných štátoch a dúfam, že na budúci týždeň sa e, spustí tento vízový dialog. Pokiaľ ide o voľby, ďakujem vám za to, že ste veľmi jasne hovorili, že na budúce, budúca vláda musí byť čistou vládou. Mnohí ľudia sa boja, že to nebude tak, že dôjde ku podvodom pri voľbách. Takže chcem sa vás opýtať, či vy tu vidíte istú príležitosť. Vy ste to veľmi jasne vyjadrili a samozrejme my vyšleme tiež pozorovateľské misie k voľbám, ale je dôležité, aby aj e, veľvyslanci v Prištine jasne povedali, že tie zložité miesta, teda tam, kde dochádzalo podvodom vo voľbách roku 2009, že tam sa bude sústredovať pozornosť pozorovateľov. A ak dôjde ku podvodom e, v týchto voľbách, ak, ak, sa, ich, e, ak sa nezrátajú všetky hlasy ľudí, že to bude mať dopad na vzťah EÚ s novou vládou. Toto je veľmi dôležité musíme v ľuďoch vytvoriť presvedčenie o tom, že môžu hlasovať. E, e, pán Strajkovič e, a ďalší, ktorí sú veľmi dobre orientovaní na Európsku úniu a ja verím, že oni sa dostanú so svojím programom do parlamentu. <laughs> Rečnička berie svoju poznámku späť. Teda nie väčšie Srbsko, ale menšie Srbsko teda ten pocit izolácie ženie ľudí do nacionalistických e, nálad. Vy ste hovorili o téme energie. Kosovo stále vypúšťa e, milióny tón popolčeka do ovzdušia. E, pokiaľ ide o E, kosovskú C fabriku. E, myslím, že tam došlo k nejakému problému, k financovaniu e, zo strany Svetovej banky. Viete niečo o tom? Teraz k Eulex. Ja som sa stretla s novým predstaviteľom a viem, že on veľmi zanetene chce pracovať v tejto oblasti Myslím, že tam majú 6 ľudí, ktorí žijú na severe a Eulex teda zaznamenáva e, pokrok v tejto oblasti. A ja viem, že e, na severe sú Srby, ktorí chcú ísť hlasovať. A, a aký je podľa vás vplyv Tadičovej vlády a Belehradu na týchto Srbov, ktorí žijú na severe? Ďakujem. Ďakujem vám. Pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Fajt. Ďakujem za vašu analýzu situácie v Kosove. Myslím, že bola férová, objektívna. A tiež vďaka za prácu, ktorú tam konáte, pretože je to zložitá situácia, veľmi náročná práca a veľmi zodpovedná. Ja si myslím, súhlasím so spravodajkyňou a s vami, že hlavnou témou, najdôležitejšou témou medzi EÚ a Kosovom je zjednodušenie liberalizácia vízového režimu. Čím skôr komisia začne dialog na túto tému, tým lepšie, pretože nikto nemôže poprieť, že Kosovčania sú diskriminovaní v porovnaní s e, obyvateľstvom iných krajín v tomto regióne. Áno, je to ťažká téma, pretože sa to týka e, otázky statusu, ale musíme niečo v tejto oblasti urobiť. Ako ste povedali, politická situácia v Kosove pred voľbami je zložitá. Komplikovaná, možno ešte bude ešte zložitejšia sú tam nové politické strany, vnútorný vývoj vo všetkých týchto stranách. To všetko komplikuje situáciu. Mám viaceré otázky, ktoré chcem položiť v tomto ohľade. Pokiaľ ide o účasť voličov, existujú rôzne špekulácie. Aký je váš odhad? podľa toho, keď sa pozeráme na volebnú, predvolebnú kampaň a ako sa tá kampaň robí teraz. Účasť Srbov vo voľbách. E, pani spravodajkenia sa na to pýtala. Vy ste o tom trochu hovorili, ale mohli by ste povedať niečo viac, ako vidíte budúcu možnú účasť e, Srbov v kosovských inštitúciách a ešte jedna otázka. Položím to, tú otázku, možno to nebude príliš gentlemanské, ale je lepšie to povedať teraz ako neskôr. Týka sa to uh, uh, volieb a pravidelnosti volieb. Áno, E, sú tam pozorovateľské delegácie, ale je tu nedostatok tradície medzinárodných pozorovateľov, minulé absencie. Myslíte si, že sa tu zopakuje albánsky scenár? Áno, e, sme v kontakte s Albánskom a vieme, aké to je zložité. Ako možno zabezpečiť, že sa tá situácia nezopakuje. Áno, súhlasím s vami náplno. Po voľbách Kosovo potrebuje vládu, ktorá sa sústredí na zložitú situáciu, ktorá je v tejto krajine. Takže akékoľvek e, roztržky medzi vládou a opozíciou by veľmi skomplikovali situáciu a bolo by veľmi zlé pre tú vládu, keby e, sa museli zapodievať právnymi otázkami o, e, o pravoplatnosti volieb. E, oni sa potrebujú sústrediť na riešenia existujúcej situácie nezamestnanosti a ďalších tém, ktoré ste spomenuli. Je tu istá predstava, alebo aké návrhy by ste mali pokiaľ ide o túto tému. Ďakujem. A ja sa chcem opýtať na práv, situáciu práva v tomto štáte. Vieme, ako je to veľmi dôležité. Áno, je tam vysoká kriminalita, v eh, kosovskej spoločnosti. Takže chcem sa spýtať, do akej miery zasahuje kriminalita do riadenia politiky a hospodárstva. Ako, do akej miery rozšírené legálne, či polo, pololegálne alebo nelegálne konanie. Áno, E, zaujíma ma tiež e, zaujímavé postoje srbskej spoločnosti k týmto voľbám. Zúčnia, zúčastnia sa, podielajú sa na predvoľbnej kampani. A teraz pán Panceri. Ďakujem, predseda. Nechcem nič zakrývať. A ďakujem vám za to, že ste prišli a hovorili otvorene. Ale ja som stále skeptický, mám pochybnosti o tom, čo sa v Kosove deje. Môj dojem je, že to napredovanie je príliš pomalé, Príliš, príliš pomalé. Nie len v sociálnom a ekonomickom ohľade, ale aj pokiaľ ide o právny štát, o potieranie kriminality, tiež pokiaľ ide o právomoci, rozdelenie právomoci, e, oddelenie e, justície my máme stále, stále zložitú situáciu. Áno, súhlasím s vami. Pokiaľ ide o názor verejnej mienky v Kosove voči Európskej úniu, tam je veľmi silný euroskepticizmus rozšírený. A to samozrejme môže viesť ešte k silnejšiemu nacionalizmu. A Chcel by som počuť vás názor, či tu nie je nejaká kontradiktorná politika, e, ktorú e, vykonáva politika, keď e, hovoríme o reformách a ešte tu máme 5 členských štátov, ktoré neuznávajú, neuznali Kosovo. A potom téma víz. To je dôležitá téma, ale nemyslím si, že to bude znamenať veľkú zmenu. Áno, Kosovo bude viac otvorené, ale my, my e, musíme mať e, jasnú substantívnu politiku. Možno nezdielate moje názory. Um, možno by som nemusel byť taký skeptický, ale som skeptický. A teraz mám tri otázky medzi tými pozitívnymi cieľmi, ktoré sleduje pani Eš, Nie som si istý, či má dosť cieľov, ale niektorí ľudia hovoria, že jeden z tých pozitívnych cieľov je, že sa jej podarilo spustiť diskusie medzi úradmi v Kosove a v Srbsku. A ja neviem, či tieto diskusie sú užitočné všetké krajiny, ale dnes je tu istá predstava, ktorá sa rozširuje, že Srbsko odhľadnúť od budúcnosti Kosova, že Srbko sa čoskoro môže stať členom EÚ. A či sa toto diskutuje aj v Prištine a či to predstavuje problémy pre e, napredovanie v Kosove. Ďalšia otázka. Nedávno som tam bol na návšteve a e, ja som si všímal tie prípravy na voľby a e, neviem, či sa nám podarí zohrať jednotlivých hráčov, teda eh, nemyslím si, že sa nám podarilo posunúť sa ďalej. Je tu istá fragmentácia úsilia a preto potrebujeme viac spolupráce a koordinácie a neviem, či je možné zaručiť transparentnosť týchto volieb. E, bolo by dobre, keby sme videli e, pozitívne signály a dúfajme, že tá vláda, ktorá vzíde z týchto volieb, bude pozitívna. Ďakujem a posledný rečník, pán Lízek. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, pán veľvyslanec, za vašu prezentáciu. Veľmi sa mi páčili vaše vyjadrenia ale mám dve otázky. Tá prvá sa týka politických e, tém a tá druhá ekonomických. Mohli by ste, prosím vás, povedať niečo viac o súčasných e, politických a ekonomických vzťahoch medzi Kosovom a susednými krajinami. Hovorili sme o vzťahoch e, so Srbskom, tie samozrejme sú zložité, ale ako je to vo vzťahoch k ostatným krajinám, najmä ma zaujíma Albánsko. Druhá otázka tiež sa týka hospodárstva. To, čo ste povedali o hospodárskej situácii v Kosove, to bol dosť e, pesimistický obraz. Hovorili ste o potrebe investícií. Ja som nedávno hovoril s jedným polským policajtom, ktorý strávil niekoľko rokov v Kosove a on povedal, Neviem, ako tento štát môže prežiť, ako môže fungovať. Ak, aké má vlastne zdroje príjmov. Takže moja otázka, vidíte nejaké možnosti e, pre rozvoj a pre prežitie ekonomiky? Ďakujem. Ešte jedna otázka, pán Tenok, nech sa páči. Pán predseda, a pán mimoriadný predstaviteľ. Áno, ja som bol v Kosove a zdieľam e, názory mojich kolegov a ja som to aj predpokladal. Ale moja otázka je dosť špecifická. Ja som bol spravodajcom pre Čiernu horu a to sa vzťahuje na ďalšie č- e, susedné štáty. Ide o rómskú a egyptskú komunitu. Aké, aký dopad to bude mať na vládu a čo môže urobiť vláda, aby sa mohli títo ľudia vrátiť naspäť do svojej domoviny? možno nie je Srbia, ale niektorí ďalší by sa mohli vrátiť. Teda aké úsilie sa e, robí pre tieto komunity, aby sa mohli vrátiť? Ďakujem. Nessun altro intervento? Bene. Ďalšie otázky nie sú a teda nech sa páči pán Fajt. You, Chairman, and, and... Ďakujem, pán mm, predseda, vážení členové výboru. Ďakujem vám za vaše otázky a širokú podporu Myslím, že by som sa mal pokúsiť štrukturalizovať svoje krátke odpovede pod také základné nadpisy, ktoré som už identifikoval v tom základnom, v tej prvej prezentácii, teda, teda zameranie na tie blížiace sa voľby, na ich prípravu, aké budú pravdepodobné výsledky, po druhé potom blok, aké budú, aká bude situácia po voľbách, čo urobí vláda, pokiaľ ide o priority politiky a tak ďalej, ako riešiť ekonomiku a potom zo pár slov o vízach. Robíme všetko, čo je v našich e, silách, aby sme vyslali posolstvo také, že veľmi úzkostlivo bude medzinárodné spoločenstvo sledovať tieto voľby. Mal by som dodať, že veľmi úzko spolupracujem s USA, ktoré prispievajú výrazne svojimi zdrojmi na tieto observačné pozorovateľské snahy vrátane na, e, miestných e, e, mimovládiek úsilie ďalej potom Európskej únie, úsilie Spojených štátov. To všetko privedie 5000 ľudí eh, do volebných miestností na pozorovateľské posty. Nielen, poz- eh, nielen tie miestnosti, ale aj prevozy volebných urien, spod ďalej miestnosti, kde bude prebiehať sčítanie a tiež sa budeme pozerať na e, procedúru sťažnosti. Komisia poskytla troch odborníkov, ktoré, ktorí pripravujú už svoje úvodné analýzy na to, ako sa analýzy urobia, či právny rámec je v poriadku. A myslím, že môj dojem z týchto odborníkov je ten, že ich e, posudok je v zásade veľmi pozitívny. Možno by som mal poznamenať, že zoznam voličov, registrovaný zoznam voličov sa nenovelizoval. E, Dôvod je čiastočne ten, že sa tie voľby zvolali veľmi narýchlo. Výsledkom bolo, že oveľa viac ľudí, než je vôbec v krajine a než je naživé, bolo na zoznamoch. Takže dopady tohoto všetkého budú tie, že číslo účastníkov bude podhodnotené, teda účasť bude vyššie, než čo, čo statiky, štatistiky ukážu. Množstvo ľudí, ktorí už zosnuli, zo zoznamov vyškrtlo, ale napriek tomu to nebude presný pohľad, ktorý by sme si boli želali vidieť. A je preto riskantné predpovedať, aká bude účasť, či 50% alebo viac. Mnohé, ako viete, závisí od počasia. Je však tiež jasné, že pokiaľ ide o srbské voľby môžeme očakávať výraznú účasť e, na juh od rieky. Dúfam, že rovnaké úroveň ako počas komunálnych volieb minulý rok. Určite to bude vyššie než, než voľby v roku 2007 Pokiaľ ide o účasť Srbov na severe, to už som e, naznačil v prezentácii a dodám len, že veľmi ľutujem, že sa objavila výzva na bojkotovanie zo strany paralelných štruktúr a starostov na severe a to je podľa mňa nie veľmi produktívne, pretože to nie je to, za čo, za čo Európska únia bojuje. Tiež by som dodal, že že stanovisko pre, prezidenta Tadiča na samite, e, e, že akékoľvek zmeny reality by znamenali ďalší dialog, e, koniec dialogu v Praštine, tak to, to je trochu prekvapivé, pretože realita na mieste Čínu je určovaná občanmi, nie vládami. A to je dôležité Európska únia musí si uvedomiť, ak občania chcú demokratické zmeny, v tomto prípade na severe Kosova, tak si nemyslím, že akákoľvek vláda by v tom mala brániť. Dúfam, že súhlasíte. Takže v tejto veci v prípade severu bude asi sklamanie, obávam sa. O to viac, že ten kontext, ktorý máme so severom, že sú tam ľudia, ktorí by vytvorili novú politickú stranu. E, ich líder už trikrát bol ohrozený ručnými granátmi v, v svojom vlastnom dome. To sa musí zmeniť. A nie je to priateľné jednoducho. nemali by tu byť stanoviská politických predstaviteľov kosovsko-albánskej komunity, ktorí predpovedajú pre, podvody predtým, než sa vôbec niečo stalo. To, vytvor, to e, vytvára z, e, proroctva, ktoré sa same vyplňa, podpo, e, pod, podozrenia a môže, môže nás to vlastne uviesť na zlý smer. Sú tu aj politici, ktorí prislubujú niečo, čo vedia, že sa nedá splniť, navýšenie platov o 30 či 50 Všetci vieme, že by sme si to želali, ale, že, ale nedá sa to e, z rozpočtu určite zafinancovať práve v krajine ako je Kosovo. Takže Všeobecne, pokiaľ ide o prípravu volieb, si myslím, že sme na, na ceste. Nemám uh, indikácie, že by došlo k nejakým nepravidelnostiam. Je pravdou, že od že odkedy teda druhá najväčšia politická strana LDK získala svoju silu pod novým politickým vedením. Kampaň sa stane, e, alebo bude tu teda pokusenie, pokušenie e, pod, e, robiť určité ne, ne, veci bude ešte väčšie. Vychádzam teda z skúseností z komunálnych volieb dúfam, že teda tu budú splnené najlepšie medzinárodné štandardy a že naša delegácia bude dokázať, bude môcť dokázať čo najlepšie posúdiť situáciu. A teraz snáď k niektorým problémom, ktoré musí vyriešiť nová vláda. Boli tu otázky týkajúce sa predovšetkým ekonomiky. Ekonomika bude musieť e, využiť svoje, svoju, svoje výhody. Otázka znie, aké sú tie výhody. Už Kosovo má veľký rezervoár mladý, mladých ľudí, ktorí sú ochotní zapájať sa do ekonomického systému, pri relatívne nízkych požiadavkách na plat. Polsko sobou má prírodné zdroje, eh, minerálne zdroje, ktoré sa geograficky nachádzajú v centre juhu Európ, európskej pev, východnej európskej pevniny. Nie je tu nič, čo by prechádzalo, pre, e, zbránilo e, znásobovaniu úrovni výroby Kosova, ale bude to trvať. Musíme sa snažiť, aby postupovala privatizácia e, elektrického sektoru. Komisia je veľmi pozorná vo vzťahu k environmentálnym dopadom, Ďalej je tu výzva uzavretia jadrovej elektrárne na pôde Kosova v blížiacich sa rokoch a dúfam, že privatizácia bude napredovať. E, nová moderná elektráreň, tzv. Kosovo C, elektráreň by mala nasledovať v budúcich rokoch. Pokiaľ ide o vzťahy s regiónom, Srbsko a tak ďalej, o tom som už hovoril. Pokiaľ ide o Albánsko, e, vzťahy sú, ako si viete asi predstaviť, úzke, takisto aj v ekonomickej oblasti. Albánsko je dôležitým partnerom v mnohých ohľadoch. Je tu podpora a je tu široké uznanie v svete. tu množstvo komerčných, bohužiaľ, únikov, e, pardon, po komerčných pre, e, prepojení. A na tieto musíme dbať. Sú tu aj možnosti e, požadovania pasov, ak sa situácia nezlepší. I um, agree with your uh, concerns, Mr. Súhlasím, pán predseda, a ďalší s vašimi obavami a pozorovaniami, pokiaľ ide o vysokú úroveň organizovaného zločinu a korupcie. Opätovne chcem dodať, že by sme by to nemali príliš dramatizovať. Nie, nie je to len fenomén kosovský, Bohužiaľ i inde v regióne ho možno pozorovať. Máme tu 2000 predstaviteľov medzinárodného spoločenstva, ktorí to monitorujú. I ďalšie, ďalšie časť, e, jednotlivé časti systému súdnictvo treba e, súdne posilniť, ale súčasne je tu pokrok. Európska únia tu výrazne investuje. Nestačí deklarovať tie slabiny a nedostatky kosovských inštitúcií, keďže vieme, že súčasne výrazne investujú že sa tu výrazne investuje do najväčšej našej misie SZPP, tzv. EULEXu. Snažíme sa vyzývať, aby boli väčšie výsledky, viac vyšetrovania, ak je to možné, a viac obžalôb zločincov a tiež veľká proaktivita a účasť a vizibilita Eulexu na severe Kosova. A myslím si, že ma naplňa len veľkým povzbudením to, keď pozorujem kroky vyšších predstaviteľov Eulexu týmto správnym smerom. Je tu váš e, skepticizmus na základe toho, čo uvedol pán Panceri, ale snáď by som mohol vyjasniť, čo som predtým povedal, podpora v Kosove pre EÚ sklesla na 10%, e, to bola výpoveď, ale nie je to pravda, nie, je, je to len o 10%, teda zo 75 na 65%. To snáď je povzbudivejšie. Každopádne je to, nie je to trend, ktorý by sme momentálne um, považovali za príjemný. A to ma vedie k víza, liberalizácii víz, posledný bod – Chcel by som e, e, zamietnúť tvrdenia, ktoré by e, ktoré by spochybňovali kompetencie. Je to veľmi citlivá, citlivá otázka pre členské krajiny a plne súhlasím, asi je to môj bod, že za všetky náklady, na všetky, za však každú cenu by sme mali zostať koherentní. Jeden deň jeden komisár tvrdí ono, druhý deň iný komisár iné, potom zase minister e, tej istej krajiny zahraničných vecí, minister zahraničných vecí povie niečo iné. Toto si všetci, myslím, dobre uvedomujú a chápu v regióne. Má to však ten znepokojujúci efekt, že náhle zmeny a signály, ktoré, ktoré nie, sú, nie sú konsekventné, to vysiela dvoje posolstvo. To som chcel zdôrazniť. Posledný bod, otázka pána Tenoka, ktorý sa pýtal, hoci už aj odišiel, na otázku e, Rómov, Aškali a Egyptianov, navrátilcov Mali by sme sem e, za, zahrnúť aj tých, ktorí sú, ktorých nútia, aby sa vrátili. Myslím si, že vláda vyvíja integračné plány pre navrátilcov. To sa diskutovalo s komisiou a myslím, že môžem povedať, že s komisiou sme sa zhodli, že úsilie inštitúcií, že Kosovo splnilo požiadavky, ktoré boli vyžiadané Celý proces návratu, slobodný či nie, je zložitý, bolestivý kvôli nedostatku možností budú v ekonomickom sektore. všetkým hlavne Rómovia sú, sú v osobitne zraniteľnej situácii, ale všeobecné posolstvo je to, že ja spoločne s, s mojimi jednotlivými alebo v rámci svojich všetkých kompetencií, ktoré ma spájajú s ďalšími medzinárodnými predstaviteľmi v Kosove, vrátane zastupcu USA, dennodenne sledujeme, pozor, poskytujeme rady a snažíme sa zabezpečiť, aby rešpekt menšinových práv boli zachovávané. A po celý mandát budem dávať prioritu týmto témam. Grazie davvero per il suo intervento interessante e esaustivo. Ehm, Ďakujem pekne za vaše zaujímavé a veľmi rozsiahle príspevky. Určite sa ešte stretneme, keď nás budete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 Bene, eh, allora eh, relazione dell'onorevole. Výborne, kolegyne, kolegovia, pokračujeme ďalej. Máme tu správu pani Makovej o Moldavsku, o volebnej pozorovateľskej misii v Moldavsku. Ide tu o voľby, ktoré sa uskutočnili 28. novembra. Iste si spomínate, že parlament vyslal takúto misiu, boli tam štyria účastníci za parlament, boli to pluralitné voľby a zodpovedali medzinárodným a európskym štandardom. Delegácia bola vedená z našej strany pani Makovej, ako som vám povedal. A e, je od nej veľmi milé, že dnes prišla medzi nás. Náš výbor, že nás bude informovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulú nedelu sme sa zúčastnili volie, predčasných volieb v Moldavskej republike. Ako ste spomínali, boli sme štyria. Chcel by som sa poďakovať kolegom, ktorí sa zúčastnili a chcem sa poďakovať aj sekretariátu za cennú pomoc a podporu, aj keď to bolo z časového hľadiska veľmi náročné. Boli sme na 31 volebných miestnostiach v Prištine, ale aj v ďalších regiónoch Chcela by som vás poinformovať o našich nálezoch. Boli to profesionálne, transparentne, korektne zorganizované voľby. Ako som spomínal, boli riadne pripravené, takže bola tu, bol to pokrok porovnaný s minulosťou. Teraz to bolo všetko veľmi vyvážené, aj zastúpenie počas kampane. Každé zasadanie volebnej komisie bolo veľmi profesionálne, prebiehalo verejne, boli nastúpené médiá, mimovládne organizácie, kampaň, ktorá sa týkala účasti volie na voľbách, prebehla veľmi dobre. Oslo, boli to oslovení občania, boli informovaní, ako majú postupovať a bol tam napísaný čas, ktorý môžu voliť. Potom tu bol pilotný projekt, ktorý sa týka centralizovaného elektronického registra voličov. Toto bolo v spolupráci s EU a OSN Volebná účasť bola vysoká, 60%. A musíme si uvedomiť, že v tomto štáte boli tri voľby v posledných 18 mesiacoch, takže to komplikovalo situáciu. 60 tisíc ľudí volilo v zahraničí, čo bol vysoký počet. 20 politických strán sa zúčastnilo volie, 19 nezávislých kandidátov, takže 39 celkovo. Tie hlasovacie zoznamy boli veľmi dlhé, mali asi 1 meter. Čo sa týka nezrovnalosti, bolo ich veľmi málo a boli to izolované prípady. Bolo to v podstate podobné ako v iných štátoch. Ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť, sa týka tej predbežnej správy o, násl- na, o, o nálezoch bola tam aj misia OBS, pán Tonino Picula viedol tú misiu. A potom tam bola aj Rada Európy, zastúpená pánom Indrexarom, šéfovia ostatných delegácií, parlamentných delegácií sa nevedeli zhodnúť, nakoniec sa dosiahol do kompromis a spoločné stanovisko. Chcel by som spomenúť, že táto zhoda zhoda sa týkala úpre volebného zákona 6 mesiacov pred voľbami, kde sa znížil prach z 5% na 3%. Študenti mohli volieť v školách, aby teda efektívne mohli vykonávať svoje volebné práva, nemuseli ísť domov do svojho volebného okrsku. Rozdelenie mandátov v parlamente sa zmenilo z proporčného systému na systému rovného prerozdelenia. To znamená, že strany, ktoré nedosiahli prach, tak e, to sa potom prerátalo jeden, jeden každému, jeden proti, no je to jasné. A takže toto uprednostňovalo menšie strany, bez to, či sú v opozícii alebo pri moci. A toto bol jeden spôsob, ako proste tak pre takýto volebný systém sa rozhodli a dôležité je, že ľudia to akceptovali, lebo volebná vôľa občanov musí byť odzrkadlovaná v parlamente. No takže na tom sa zhodli, kde bola tá nez, nezhoda. Benátska komisia, ktorá sa oberala určitým štatútom o dobrom organizovaní vol, volieb, tak tam bolo uvedené, že zmeny volebného zákona by sa nemali udiať e, v kratšom období ako rok pred voľbami. Toto boli regulárne voľby, to nebola žiadna politická kríza. No ale musíme si uvedomiť, ako bola zložitá situácia v tom štáte. Priebehu 1,5 roka boli tri voľby, referendum. A dalo by sa hovoriť o, o, o politickej kríze. To nie je teda každá jedna politika. Takže keď teda je kríza, je nutné na ňu reagovať. Chcela by som pre záznam povedať, no žiaľ nie je tu veľa kolegov, že sú tam dva listy, ktoré poslala Rada Európy, potom Benátska komisia, to bolo pred pár mesiacmi, kde je uvedené, že tieto zmeny sú v súlade s európskym dedictvom v oblasti volieb, organizácie volieb a neohrozia žiadnym spôsobom slobodné demokratické voľby, takže v zásade Rada Európy povedala, že akceptuje tieto zmeny, preto som to považovala za zvláštne, že kolegovia z iných parlamentných zhromaždení potom sa v tom stavali ináč. Oni počas prvého stretnutia povedali, že by sme sa mali snažiť nedať argument komunistickej strane, ak by vo, výsledky boli, boli tesné, aby oni nespochybňovali voľby, ale my tam nie sme preto, my sme tam, aby sme pozorovali voľby, takže to bolo naše stanovisko. A my sme ho podporili ešte raz teda. Dosiahli sme kompromis. Uvidíte, že je vyvážený, sú tam všetky názory, Teraz pristúpim k tretej časti, to je asi najdôležitejšia. Volebné výsledky a čo prebieha teraz. Takže výsledky volieb sú 101 kresiel, komunisti 42, ostatní spolu liberálni demokrati, demokratická strana, liberálna strana ktorí sú v aliancii pre európsku integráciu 59 kresiel je 40... 59 je väčšina, ale nestačí to na zvolenie prezidenta v Moldavsku. Prezident je volený parlamentom, na to potrebujete 61 hlasov, takže im chýbajú dva. Rokujú, sú tam zatiaľ ešte formálne rozhovory sa nezačali, iba neformálne. Samozrejme, Krajina môže fungovať bez prezidenta. Uh, uh, Prezident môže byť náhradený, samozrejme. Ale aj tak je dôležité mať prezidenta. Ústava totiž to hovorí, že ak parlament dvakrát nezvolí prezidenta, tak budú opätovne predčasné voľby do parlamentu. Takže toto asi nikto nechce mať túto situáciu. Záujem tu mať stabilnú vládu, jednotné prijať opatrenia na reformu štátu, aby sa krajina vyvíjala smerom demokracii. Vyjadrili sa k tomu pani Ashton, pán Füle, veľvyslanec USA, všetci sú za to, aby sa vytvorila vláda a ja vás budem priebežne informovať o tom, ako sa to vyvíja, aký je výsledok rokovaní. Ďakujem. Thank you. Kolega Andrikiene. Ďakujem pekne. Kolegyňa Andrikiene, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz pôjdem do Litu, Litovčiny, ak dovolíte. sa k mladení vykia Moldovo z parlamentu buvo... Ďakujem pekne. Tieto voľby sa uskutočnili v Moldavsku pre týždeň v nedelu. Boli to vlastne tretie voľby v Moldavsku. Bola to pozorovateľská misia Európskeho parlamentu. Ja som sa zúčastnil už v roku 2005 a potom v apríli 2009. A toto bol vlastne tretí krát, tretie voľby, kde som mala možnosť sa zúčastniť ako pozorovateľka. Takže mám možnosť porovnávať tieto voľby a môžem z toho vedieť isté závery. V nedelu to boli určite demokratické voľby, Voľby v štátoch EÚ prebiehajú rovnakým spôsobom ako Moldavsku vo všetkých volebných miestnostiach. Tá práca bola zorganizovaná veľmi dobre. Volebné komisie fungovali veľmi dobre. Bolo tam množstvo pozorovateľov. Bolo tam asi tisíc voličov na každú volebnú miestnosť a tam bolo asi 10 až 12 e, eh, pozorovateľov, ktorí E, zastupovali rozličné organizácie. Asi 60 Moldovčanov sa zúčastnilo volieb a dozvedeli sme sa, že bola aj možnosť sa vyjadriť k voľbám potom aj v televízii a v, rozhlase Voľby prebehli riadným spôsobom, to musím povedať. A musím povedať, že bolo tam 3600 lokálnych a 600 medzinárodných pozorovateľov. A v rámci týchto 600 pozorovateľov medzinárodného spoločenstva boli iba 4 za Európsky parlament. A myslím si, že to neodzrkadľuje dostatočne náš záujem o Moldavsko. Napríklad Rada Európy poslala 30 pozorovateľov, ale je pravdou, že členské štáty EÚ poslali svojich pozorovateľov, ale podľa mňa delegácia EP mala byť väčšia. Je nutné zohľadniť to, že chceme rozvíjať partnerstvo, sú tam rozličné programy e, susedskej spolupráce a tento štát od roku 2009 nemá uradujúceho prezidenta, preto tieto voľby boli dôležité. Ďakujem pekne všetkým účastníkom, všetkým pozorovateľom, všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme mohli navštíviť Moldavsko. Dovolte ešte pár vecí. V minulosti, pri tých predchádzajúcich volebných pozorovateľských misiách, sme hovorili o nedostatočných možnostiach pre tých Moldovčanov, ktorí žijú v zahraničí nemohli voliť. To sme kritizovali a teraz sa vytvorilo v zahraničí 75 volebných miestností v 30 štátoch. No a Moldavčania využili toto právo. 28 tisíc moldavských občanov volilo v Rumunsku a Taliansku, v Španielsku viac ako 9 tisíc, 2500 v Rusku a boli tam ďalšie príklady, niekoľko stov v Moskve, ale aj v Paríži a bol tam nedostatok volebných lístkov, nerátalo sa s tým, že toľko ľudí sa zúčastní zahraničí a tak bola možnosť, aby volili prostredníctvom obyčajných papierov, kde sa napísali, e, napísali svoje preferencie. Takže čo sa týka našej misie, volebnej pozorovateľskej misie, už sa spomínalo, e, že tie voľby e, dopadli z nášho hľadiska dobre, potom už predrečnička vysvetlovala, ako sa prerozdeľujú mandáty a uvidíme, ako dopadnú rokovania, ako potom dopadne aj voľba prezidenta. Je to zložitá situácia, je nutné dosiahnuť zhodu aj s komunistickou stranou a všetci, všetky politické sily v Moldavsku sa snažia e, vytvoriť Mm, kompromis. Dôležité, aby tá opozícia, ktorá potom sa tam vytvorí, bola konštruktívna a nie deštruktívna. Dôležité je, aby sa vykonávali pozitívne kroky, aby sa Moldavsko rozvíjalo a postupne približovalo k Európe. Som pevne presvedčená, že predseda Európskeho parlamentu iste navštívi budúci rok Moldavsko, čo môže pozitívne ovplyvniť tento štát a ovplyvniť pozitívne aj tú snahu dosiahnuť konsenzus. Moldovčania si zaslúžia stabilitu a táto je nevyhnutná pre reformy. Medzinárodný menový fond oznámil, že nepodporí vládu, ale uvidíme ako, nakoniec, ako to dopadne. Dôležité je, aby sa vytvorila stabilná vláda vykonávala reformy. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. Mr. Mm, Watson, your floor. Ďakujem pekne, pán Watson, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, chcel by som sa poďakovať pani Makovej za jej veľmi zaujímavú správu z delegácie. Chcem sa poďakovať aj za tú prácu, ktorú odvedla v mene parlamentu. Pani Andrikejne nespomínala, že delegácia rozhodne nebola rozsiahla, ale očividne, aj keď tam nebola veľká kvantita, bola výborná kvalita, takže dobré aj si toto uvedomiť. Chcel by som pogratulovať moldavskej vláde k tomu, že zorganizovali dobré, úspešné voľby. Dôležité je e, potom akceptovať tú voľbu moldavských občanov. Musíme si uvedomiť, že e, bola tam zložitá situácia vyše roka a napriek tomu tzv. Európska aliancia sa presadila v parlamente a mohli sme povedať, že komunisti stratili mandáty, ale zdá sa mi, že toto je veľmi jasný mandát z aliancie pre európsku integráciu, aby sa pokračovalo v ďalších krokoch. Je mi osobne lúto v rámci tých vystúpení, ktoré sme počuli od komisára Fileho a od pani Ashton, že tam neboli jasnejšie uznanie tejto skutočnosti a že nespomínali aj to, ako ďalej. Ja chápem frustráciu e, ľudí, niektorých ľudí, niektorých politických síl v Moldavsku nie sú spokojní so situáciou a nemajú možnosť zvoliť prezidenta. Na druhej strane si myslím, že ten signál, ktorý by sa vyslal k Európskej únii, keby bola nejaká spolupráca s komunistickou stranou, keby tam bol pán Filat alebo nejaký iný šéfovia strán. Podľa mňa, keby teda išli do koalície s komunistami, určite by to nepotešilo našu inštitúciu. Mnohí povedali, že ten proces e, približovania bývalej východnej Európy, Európe je veľmi zásadný. Niektorí boli znepokojení a povedali, že voľby mohli dopadnúť aj ináč a že mohli práve naopak posilniť ten dojem, že eh, Únia priťahuje menej tieto štáty ako v minulosti. Alianca pre európsku integráciu sa ale posilnila v parlamente porovnaní s minulosťou a zdá sa, že to posolstvo, ktoré by sme mali vyslať Moldavsku, by malo byť to, že vyriešte svoje vnútorné spory a konajte v prospech štátu. Samozrejme, je to zložitá situácia, ak nebude uradujúci prezident. Ale ak ľudia nehovoria dostatočne jasne, tak potom tá, to posolstvo pre e, Združenie pre európsku integráciu je zvýšte úsilie a chodte cestou európskej integrácie, a ak to bude nevyhnutné, obráte sa na, na voličov ešte raz a získajte ešte viac mandátov na to, aby ste mali vykonať to, čo chcete. Dôležité je naše posolstvo. Som veľmi ďačný naše, našej politickej skupiny, ktorá žiaľ nebola zastúpená v delegácii. Ďakujem pekne pozorovateľom za odvedenú prácu a myslím si, že je to skutočne kompliment pre našu inštitúciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako posledný vystupí pán Šulc. Nech sa páči. Mm, a ja by som sa chcel poďakovať našej spravodajkyni, ako aj volebným pozorovateľom Európskeho parlamentu. E, ďakujem za túto veľmi výstižnú a informačnú správu. Je veľmi dobré, že voľby v Moldavsku boli korektné a že zodpovedali našim európskym štandardom. Čo by ma ešte zaujímalo, a chcel by som vám to položiť ako otázku, Aká je celková politická nálada v tejto krajine? Aké sú vaše pozorovania? E, viedli, viedol, viedla voľná kampaň k posilnenej polarizácii štátu, alebo je tam skôr ochota tých súperov zároveň spolupracovať, hľadať konsenzus a spoluprácu, aby sa tak povediať vyšlo z tejto krízovej a patovej situácie lebo tá viedla k tomu, že v posledných mesiacoch štát bol tak povedať paralizovaný. To znamená, že po týchto voľbách očakávate väčšiu dynamiku, alebo ako sa spracuje táto kontroverzná situácia? To možno ďakujem. Ms. you have the conclusion. Pani Makovej, nech sa páči, máte záverečné slovo. Ďakujem pekne. Počas volebnej kampane tam boli také bežné útoky, ktoré zodpovedajú predvolebnej kampanii zo strany viacerých politikov. Bola tam určitá polarizácia, ale to je bežné. Nebolo to nič viac. A ešte zdôrazním, čo sa týka verejných médií, bolo to vyvážené, všetkým vládne organizácie to potvrdili, ktoré sú ináč mimoriadne kritické. Čo sa týka rovnosti šanci, alebo respektíve tých možností, ako som teraz, zdá sa, že tie tri strany, ktoré označujeme za demokratické, vytvoria vládu že, tam, že vlastne je tam väčšina. Ak chcú zvoliť prezidenta a chcú previesť ďalším voľbám budúci rok, budú musieť rokovať, budú musieť niečo poskytnúť komunistom. A tu sa pripájam k Rejemovi. Musíme si keď pozrieme tie stanoviska komisára Füleho a pani Ešton, no, je to také, aké to bolo. Dôležité je podpory, spoluprácu a nájsť určité riešenie zdenta. Chceli by sme tam mať jasnú podporu pre demokratické síly, je nutné nájsť určitý spôsob a je nutné nájsť riešenie. Myslím si, že je veľmi zásadné sledovať situáciu a uvedomiť si, a aký bude vlastne obsah tej dohody s komunistickou stranou. Ďakujem. Výborne. Už keď tu nemáme nikoho, to by sa chcel vyjadriť. Ďakujem pekne všetkým za spoluprácu.